Good morning, everybody. Welcome. Um, let's get started. We Have a very full agenda. I will start. I will start by the adoption of the agenda. Pozrieme sa na program. Máme tu návrh pozmenujúci návrhov ktoré bude nasledovať e, plenárnemu zasadnutiu predloženým pánom Chilným. Musíme sa rozhodnúť o mandáte pre rokovania s radou. Takže to bude položka 17a, kde sa rozhodne o rozsahu mandátu delegácie oznámenia predsedu ako e, obvykle. Toto, táto, toto zasadnutie bude prenášané elektronicky, takže budeme sa prihovárať celému svetu. K dispozícii je tlmočenie. Včera sme mali stretnutie riadiaceho výboru k parlamentnej konferencii, ktorá je spojená so Svetovou, e, so Svetovou obchodnou organizáciou. spolu s Medziparlamentnou úniou a chcel by som pozvať aj našich kolegov z národných parlamentov, aby sa tejto schôdze zúčastnili. pán Ernfievel, predseda e, výboru IPU, ktorého som dnes e, takisto prizvala, prijal moje pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Včera sme prijali rozhodnutie, ktoré je dostupné vo vonkajších priestoroch pre tých, ktorí sa o to zaujímajú. Hm. Iba niekoľko noviniek rokovania z EPA boli úspešné, dosiahli sme určitý pokrok a a dosiahli sme aj iné dohody v iných oblastiach. Po druhé, oznamenie sa týkajú odštartovania e, rokovaní k plurilaterálnych rokovaní o environmentálnych tovaroch, ktoré sú založené na nepreferenčnej báze. Krajiny, ktoré sú zaangažované na týchto rokovaniach sú samozrejme štáty Európskej únie, Ameriky eh, a Číny. To je veľmi dôležitá správa. No keď sa presunieme na bod 3, toto je povinný bod vzhľadom na rokovací program. Musíme rozhodnúť o odporúčaní nariadení rady o uplatňovaní dohody o stabilizácii a pridružení Európskeho spoločenstva a Srbska a dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskom. Ide predovšetkým o prijatie odporúčania Rady Eh, o tom sa bude hlasovať na plenárke v apríli. Takže lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov je dnes do 6. hodiny. Eh, pán Juliu Winkler je spravodajca pre druhé čítanie. Takže ďakujem. Dám slovo pánovi Winklerovi. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Budem veľmi stručný. Dosť obdržali sme e, pozíciu e, rady, ktorá sa týka dohody, e, uplatňovania dohody o stabilizácii a pridružení. Toto je známy dokument. Parlament prijal už stanovisko v prvom čítaní na základe, na základe správy výboru INTA začiatkom februára. Toto stanovisko je e, úzko spojené s obchodným omnibusom číslo 1 a v neposlednom rade ostatný november sme dosiahli e, dohodu o uplatňovaní e, tejto dohody, ktorá vychádza z, z rokovaní, ktoré prebehli k 1. septembri 2013 kedy bola podpísaná asociačná dohoda s Srbskom, ktorá vstúpila do platnosti. E, bolo to e, prezentované našemu e, výboru, kde sme vytýčili niektoré hlavné problémy a museli sme zabezpečiť konzistentnosť s nariadeniami a opatreniami, ktoré existujú na Západnom Balkáne. Druhým problémom je, že návrh odstraňuje referencie a odkazy na dočasnej dohody. Je veľmi dôležité, aby sme dostali toto nariadenie do platnosti čo najskôr, aby uplatňovanie dohody o stabilizácii a pridruži, pridružení mohlo vstúpiť do platnosti a mohli z neho benefitovať obi e, strany. Navrhujem preto, aby sme prijali stanovisko rady bez ďalších pozmeňovacích návrhov a vopred by som poďakoval e, mojim kolegom, ktorí podporili návrh e, znenia v tejto podobe. Ďakujem, hovorí predseda. Náš výbor podporí e, spravodajcu. Teraz si urobíme krátku pauzu. Máme tu riaditeľa zo Svetovej obchodnej organizácie, e, ktorý sa dostaví sem k nám do miestnosti za nejaké 3-4 minúty. Uh, uh, Takže, kolegovia, je mi veľkou cťou a veľkým potešením predstaviť vám niekoho, kto v podstate žiadne predstavovanie nepotrebuje. Uh, pán Roberto Zvero je generálnym riaditeľom Svetovej obchodnej organizácie a je naozaj vhodný čas, aby sme si ho vypočuli. Prvýkrát, čo sa ujal úradu v septembri a po prvých úspechoch VTO pod jeho eh, vedenia povedie teraz konferenciu VTO na Bali. Delegácia parlamentu, ktorú povediem ja, sa tejto konferencie zúčastnila. Boli to naozaj veľmi živé eh, rokovania a chcel by som to takto verejne povedať, že že Roberto Zvede ako riaditeľ Svetovej obchodnej organizácie naozaj preukázal obdivuhodné rokovacie schopnosti. Mám opodstatnený pocit, že najnovšie úspechy VTO sú práve aj jeho úspechom. Práve na tomto e, výbore sa snažíme podporovať prácu e, Svetovej obchodnej organizácie pri e, zavádzaní pravidel medzinárodného obchodu. práve predovšetkým po vytvorení VTO a prijatí dohôd e, z Dohy. My sme aj prijali e, agendu z Dohy v jej širšom e, kontexte. A v našich snahách sa spoliehame aj na rokovaciu silu VTO. Budeme hovoriť o niekoľkých dôležitých bodoch. Vrátanie dohody o uľahčovaní obchodu. A teraz vlastne rokovania v dohe eh, pokračujú. Takže, pán riaditeľ, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes eh, prišli. Eh, včera ste mali stretnutie s hodou okolností s riadiacim výborom. Mám e, stanovisko, ktoré máme prijať dnes a som veľmi rád, že vám môžem túto kópiu tohto dokumentu odovzdať a pán Ern Fiavel, e, vedúci riadiaceho výboru, je tu dnes e, s nami tiež a chceli by sme poukázať, že oceňujeme e, túto iniciatívu z IPU. On je novým spolupredsedom zo strany e, IPU. Takže e, máte slovo a potom budeme mať rozpravu s členmi výboru, ako aj členmi riadiaceho výboru a zástupcami IPU ktorí sa zúčastňujú na tomto výbore. Takže máte slovo. Well, good morning, everyone. Dobré dopoludne, dámy a páni. Je mi veľkým potešením, že som dnes tu. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste ma pozvali, aby som sa dnes mohol vyjadriť. Predovšetkým sa chcem poďakovať pánovi profesorovi eh, Vital, Vitalovi Morerovi, ktorý je predsedom INTA a takisto pánovi Kristerovi Ernfiederovi, ktorý je spolupredseda riadiaceho výboru. Ďakujem veľmi pekne eh, za to, že ste mi eh, poskytli toto prehlásenie, ktoré ste prijali. Veľmi obozretne som si ho prečítal, o tom vás ubezpečujem. Na základe práce e, výboru e, v parlamentnej konferencii o VTO je to veľmi dôležitá otázka pre multilaterálny systém. Ako poslanci nie len ratifikujete a príjmate výsledky rokovaní, ktoré sa uskutočnili v Ženeve a vysvetľujete ich e, vášmu, e, vašim voličom, ale takisto prepájate VTO ako organizáciu e, s tými, ktorým by sme mali slúžiť, čiže s ľuďmi vašich volebných okrskov. Spoliehame sa na vás prostredníctvom vašich vlád a fór ako toto, aby ste sprostredkúvali obavy a e, potreby e, e, spoločenstiev, ktorým slúžite. Je to veľmi dôležité prepojenie pre multilaterálny systém a dôležitý spôsob pri zabezpečení, aby lepšie fungoval globálny obchodný systém. Nechceme, nechceme byť akýmsi izolovaným ostrovom e, od sveta v Ženeve. Je dôležité, aby existoval tento kanál a aby správne fungoval. A z toho dôvodu sme e, vybudovali veľmi pevné vzťahy s poslancami v Európe a po celom svete. Keďže toto je naše prvé stretnutie od e, konferencie v Bali, som veľmi rád, že e, vám e, formálne môžem oznámiť poprvýkrát, aké úspechy sme docielili v rámci tejto ministerskej konferencie. Niektorí z vás boli prítomní, ale bohužiaľ sme nemali možnosť sa spoznať pretože som bol pomerne zanepráznený, ale chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa vám za podporu, ktorú ste preukázali za naše úsilia pri e, zabezpečení e, prvej multilaterálnej dohody v rámci VTO od e, jej vzniku v roku 1995. Bali bolo skutočne historickým momentom pre e, e, Svetovú obchodnú organizáciu. Zabezpečili sa tu signifikantné prínosy pre globálnu ekonomiku, pre rozvojové, e, rozvinuté a najmenej rozvinuté krajiny. Hm. Ekonomovia predpokladajú, že balík z Bali poskytne signifikantný nárast pre globálnu ekonomiku, vytvoria sa pracovné miesta e, a pracovné príležitosti na všetkých úrovniach. Ale Bali bolo skutočne historickým momentom, pretože to sa preukázalo poprvýkrát, že sme schopný zabezpečiť multilaterálne výsledky rokovaní. Toto bolo mimoriadne dôležité a v tomto zmysle dúfame, že toto vlastne spustilo akúsi novú éru pre multilaterálny obchodný systém, ako aj pre VTO ako také. Ako takú. Ale samozrejme Bali e, nebol ukončením tejto práce, práve naopak. Sme iba na začiatku a závery alebo záver tejto práce nás ešte len čaká. A momentálne máme dve dôležité úlohy, ktoré, ktorým čelíme. Poprvýkrát, poprvé, implementovať rozhodnutia z Bali. E, všetko, čo urobíme, e, sa bude stavať na našej dôveryhodnosti a na schopnosti implementácie e, výsledkov, ktoré sme docielili. No a po druhé, dôležitá úloha je, že rozhlásenie Bali nám dáva pokyn pripraviť jasne definovaný pracovný program pre zvyšné otázky a body dohy. A toto by malo byť definované a stanovené do konca tohto roka. Čiže skutočná práca, tá naozaj tvrdá práca iba práve začína. Tieto dve úlohy budú predstavovať hlavnú časť našej práce pre najbližšie roky a najbližšie týždňa a mesiace, takže e, o tomto by som chcel teraz trochu pohovoriť. Takže začneme implementáciou. Ako som pred chvíľou povedal, skutočná dôležitosť balíka, e, balí a e, ten skutočný prínos sa zabezpečí iba e, vtedy, ak to bude výsledok krokov, ktoré prijali členovia VTO, ktoré príjmu členovia VTO v najbližších mesiacoch. Toto je dôležitým testom celého systému, ktorý musíme splniť, ak sa chceme pohnúť dopredu a zabezpečiť prínosy a realizáciu týchto výsledkov zbali. E, táto konkrétna výzva je mimoriadne dôležitá, najmä pokiaľ ide o dohodu o uľahčení obchodu vzhľadom na rozsah pôsobnosti a komplexnosť e, tejto dohody, ako aj e, tých záväzkov, ktoré sme prijali. Tie rozhodnutia, ktoré sme si stanovili na zjednodušenie modernizácie colných postupov, aby tieto boli transparentnejšie a tým by sa mali znížiť náklady na transakciu. A zahrania to veľa aspektov, najmä e, zabezpečenie technickej podpory pre podporu e, rozvojových ekonomík a implementáciu týchto modernizačných reforiem a na pomoc pri integrovaní do globálnych e, obchodných tokov. V Ženeve už práca začala začala, aby sme zabezpečili vstup e, tejto dohody do platnosti a prvé stretnutie prípravného výboru sa uskutočnilo v Ženeve 31. januára. Predseda tohto výboru e, bol e, zvolený a bol to veľvyslanec Steban z Filipín. Tento výbor začne čoskoro s výkonom úloh, ktoré si vytýčili ministri na Bali a malo by sa tu, e, mala by sa tu zabezpečiť e, vstup do platnosti dohody o uľahčení obchodu a mala by sa pripraviť efektívna e, operácia týchto pokynov. Budeme potrebovať vašu pomoc, aby sme zabezpečili, že dohoda ukončí potrebné ratifikačné procesy, aby mohla včas vstúpiť do platnosti. Ale naša schopnosť posunúť celú agendu VTO vpred E, trochu zlyháva, pokiaľ ide o našu schopnosť plniť e, prísľuby, aby sme mohli poskytnúť efektívnu technickú podporu pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny. Aby sme mohli podporiť tieto krajiny, e, sekretariat bude pokračovať v programe na pomoc, aby sa pomohlo identifikovať, akú podporu tieto krajiny potrebujú a to čo najskôr. Darcovskí členovia a darcovské organizácie sa pripravujú, aby sa e, poskytla podpora, e, pokiaľ ide o uľahčenie obchodu. E, stretol som sa s 25 krajinami a organizáciami práve minulý týždeň a diskutovali sme o dôležitosti spoločnej spolupráce, pokiaľ ide o podporu rozvinutých, rozvinutým krajinám. Samozrejme, e, pokúsime sa uľahčiť interakciu medzi darcami a príjemcami a poslanci na oboch stranách e, by mohli byť nápomocní, aby sa táto práca e, udržala, aby pokračovala. Takže nás čaká veľa práce. Samozrejme, toto bol iba jeden aspekt celého balíka z Bali Prijali sme 10 e, rozhodnutí a 4 sa týkali rozhodnutí e, z oblasti polhospodárstva. Toto je dôležitým pilierom e, dohy a na tomto sme pracovali od roku 2001. Čiže bolo dôležité, aby sme urobili krok vpred polhospodárstva, ale členovia boli veľmi realistickí a pragmatickí v tej otázke, akým spôsobom by sme toto mali urobiť. Toto bolo jasné a boli sme ochotní prispieť e, e, k oblasti polnohospodárstva e, v súvislosti s tým, čo sa udialo v iných oblastiach. A myslím si, že tento pragmatizmus bol veľmi veľa prijatý zo strany ostatných členov VTO. Dôležité kroky boli prijaté v Bali napríklad, pokiaľ ide o dotácie vývozu a podobných efektov a takisto bol docielený praktický pokrok, pokiaľ ide o lepšiu implementáciu Eh, rôznych záväzkov eh, v rámci eh, diskusného kola v Uruguay. Takisto došlo k prehlbeniu politických prísľubov v oblasti bavlny, ktoré boli prijaté v Hongkongu a celý balík takisto poskytol prostriedky, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávky potravín v rozových krajinách, ktoré umožňujú distribúciu pre chudobných. Takisto e, boli prijaté rôzne rozhodnutia, pokiaľ ide o otázky rozvoja. Máme tu konkrétny balík pre najmenej rozvinuté krajiny e, a toto bolo e, kľúčovým prínosom E, na Bali a predstavovalo to veľmi dôležitý krok vpred smerom k lepšej integrácii e, LDC e, do multilaterálneho obchodného systému. Tu sú zahrnuté nasledovné rozhodnutia reformy, ktoré by vytvorili lepšie vývozové príležitosti pre krajiny LDC a ďalej vylepšenie, pokiaľ ide o preferenčné systémy, ide tu o tarify a sadzby pre krajiny LDC, e, tzv. Duty Free, Quota Free Initiative, e, takisto zjednodušenie pre e, sprievodné pravidlá, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, ktoré obvykle sprevádzajú tieto vstupy, čiže zlepšia sa možnosti prístupu na trh pre tieto krajiny, ale aj tu Bali predstavuje akýsi začiatok a nie koniec ešte je potrebné vykonať veľké množstvo práce, aby sme zrealizovali tieto rozhodnutia, predovšetkým tie, e, ktoré umožňujú LDC e, konkrétne prínosy. Je potrebné, aby sa všetci členovia e, aby prispievali k tomu, aby tieto kroky boli zrealizované. No a takisto dôležitý bod bol rozhodnutie na prijatie monitorovacieho mechanizmu, aby sa umožnil dohľad a posilnenie e, konkrétnych e, ustanovení, konkrétne v rámci e, VTO je tzv. ustanovenie SND a tento monitorovací systém bude zabezpečovať, či všetko prebieha efektívnym spôsobom, či sa všetko správne využíva a budeme poskytovať odporúčania na vylepšenie. A spolu týchto 10 rozhodnutí predstavuje skutočný pokrok. E, všetci členovia VTO veľmi usilovne pracovali, aby sa uzavreli rokovania a aby sa zabezpečil balík z Bali. Takže ja mám taký dojem, že by sme e, to mali zohľadniť. No a ešte raz e, by som vás požiadal o pomoc. Je treba udržať ten nátlak a je treba e, pokračovať v tej práci, ktorá bola úspešne spustená v Bali. Ako som už povedal, implementácia je len prvou časťou našej úlohy a druhou časťou je zabezpečiť, aby diskusie pokračovali a pripraviť jasne definovaný pracovný program, e, pokiaľ ide o zvyšné rokovacie body z Dohy a to by sa malo zabezpečiť do konca roka 2014. E, veľmi pozorne som počúval a myslím, že jedna vec je jasná. Aby sme eh, mohli postupovať dopredu, musíme sa pozerať aj do minulosti a musíme sa poučiť z vlastných chýb. A bolo ich niekoľko. Ale takisto je to eh, veľký úspech, ktorý sme docelili v Bali, takže eh, aj na to musíme budovať. Takže poučme sa z chýb z minulosti, ale hľadme do budúcnosti. A myslím, že v Bali sme si mohli zobrať veľmi veľa ponaučení v tom, ako postupovať multilaterálne, ale napriek tomu bude veľmi e, problematické e, replikovať ten prístup, ktorý sme zvolili pri Bali, pričom sme sa vyhýbali e, tým komplikovaným úlohám a venovali sme sa skôr tým periférnym záležitostiam, hoci dohoda o uľahčení nie je až tak periférna. A veľká väčšina členov členských krajín poukázali na budúce multilaterálne dohody, ktoré si budú vyžadovať e, určité výsledky aj v oblasti polnohospodárstva. Ak e, sa bude diskutovať o polnohospodárstve, e, tie dva ďalšie piliere tohto trojuholníka budú takisto dôležité a to sú, priemysel, to sú, to sú tie priemysel a oblasť priemyslu a služieb. Ja viem, že toto je stanovisko Európskej únie, konkrétne, že takéto prepojenie existuje medzi týmito troma bodmi a myslím si, že uh, musíme o týchto troch bodoch diskutovať a musíme mať na zreteli tie citlivé aspekty každej z tejto oblasti. A toto bude veľmi dôležitý bod e, pri ďalšom postupe. Polnohospodárstvo e, musí byť centrálnym bodom a nemali by sme opakovať tie chyby, ktoré sme robili v minulosti, keďže tieto neboli príliš úspešné. Ale tým, že budeme hľadať nové prístupy, je potrebné zohľadniť aj tie citlivé stránky e, týchto oblastí, konkrétne tu v Európe. A musíme sa usilovať o zmysluplné výsledky, čiže tie výsledky musia byť zmysluplné, musia byť relevantné, ale takisto musíme mať na zreteli určité politické obmedzenia jednotlivých oblastí v každej krajine. A je potrebné zabezpečiť túto rovnováhu vo všetkých rokovacích oblastiach. E, takže pokiaľ tu ide o priemyselný tovar a služby, ako aj polhospodárstvo, ak to neurobíme, tak e, sa obávam, že nedocielime pokrok hoci nemôžeme presne replikovať e, ten, e, tú schému zbali. Myslím si, že sme si tu zobrali určité ponaučenia, na ktoré musíme pamätať. A ja som presvedčený, že určité parametre sa tu už objavili. A tieto parametre sú akousi kostrou pre diskusie. No a teraz pohovorím o týchto parametroch, ako ich vnímam ja. A chcem zdôrazniť, že toto nie je konečný zoznam parametrov, a e, nie sú zoradené na základe akejsi priority alebo dôležitosti. E, chcem iba poskytnúť akúsi inšpiráciu do budúcich diskusí. Takže ako prvé rozvoj, ktorý predstavuje ústredný pilier všetkých našich úsilí, musíme e, mať dosažiteľné výsledky pre tých najchudobnejších členov. Po druhé, Musíme zvoliť realistický prístup a zabrať sa na tie aspekty, ktoré sú realizovateľné. Namiesto akýchsi abstraktných cieľov sa zamerajme na to, čo môžeme urobiť, čo môžeme zabezpečiť a vytýčme si ciele, ktoré sú dosažiteľné. Musíme zabezpečiť rovnováhu medzi ambíciami a realizmom alebo realitou. No a tretí parameter spočíva v tom, že dôležité body z DDA e sú navzájom prepojené a z toho dôvodu ich musíme riešiť spoločne. Takže ešte raz ako na Bali, e, kľúčovým aspektom e, alebo kľúčovým kritériom je rovnováha. Musíme zabezpečiť prístup, do ktorého budú pristup, prispievať všetci členovia a ktoré budú prínosné pre všetkých členov. Takže Bali bolo úspešné, pretože všetci sa o to usilovali. Štvrtý parameter je že aby sme napredovali v týchto oblastiach, musíme byť kreatívni a otvorení e, voči novým návrhom, ktoré umožnia novým členom prekonať e, tie najväčšie prekážky. A táto kreativita ale musí byť e, v súlade s mandátom DDA. Tento mandát je však dostatočne flexibilný, aby umožnil nové, nové cesty. Uh, po piaté, tento postup musí byť transparentný, musia sa zapájať všetci členovia a to vo všetkých štádiach rokovaní. Toto bol veľmi dôležitý faktor v Bali. Samozrejme, e, rokovania prebiehali trochu pomalšie, ako bolo naplánované, ale všetko sme stihli včas. No a hlavne žiadna delegácia e, nespochybňovala e, žiadnu vetu z tejto dohody. Nie všetci boli s tým úplne spokojní a niektorí by boli uprednostnili iný prístup alebo inú alternatívu, ale vedeli presne, prečo sme zvolili túto formuláciu a to bolo mimoriadne dôležité pre prijatie e, tohto balíka pre všetkých. Po šieste, naše úsilia e, musia byť naliehavé. Toto bol takisto dôležitý aspekt úspechu v Bali a nemôžeme si dovoliť čakať ďalších 18 mesiacov na konkrétne výsledky. Musíme byť obozretní, ale nesmieme e, bezohľadne unáhľovať e, veci a nesmieme e, si príliš veľa naplánovať, čo potom nezvládneme. Musíme byť otvorení voči novým nápadom, nielen pokiaľ ide o nové prístupy, ale aj ohľadom toho, ako, nakoľko ďaleko budú siahať naše ďalšie kroky. Čiže musíme preskúmať, aký veľký krok e, uskutočníme. Či to všetko urobíme v jednom ťahu, alebo v niek- si to rozdelíme na viacero krokov, takže aj tu musíme byť otvorení. Uprednostnený prístup by bol, aby sme to ukončili to kolo hneď. Možno sa to podarí v jednom ťahu, možno to bude vo viacerých krokoch. Ako som už povedal, už e, sme zahájili rokovania, už som diskutoval s výborom pre e, rokovanie o obchode minulý týždeň. E, poskytol som tam podobnú prezentáciu ako tu. E, vyjadrilo sa vyše 30 delegácií, ktoré reagovalo na túto moju prezentáciu a ja som bol veľmi potešený, pretože som tu cítil pozitívny, konštruktívny tón Takže v budúcich e, týždňoch e, budú pokračovať diskusie, budeme pokračovať v úsiliach a zohľadníme parametre, ktoré som práve uviedol, ktoré budú predstavovať akési usmerenia v našich diskusiách. No, potom ďalšia otázka, ďalší dôležitý aspekt e, je, sú ďalšie obchodné iniciatívy, či už plurilaterálne, regionálne alebo bilaterálne No a Európska únia e, sa samozrejme podiela na viacerých z týchto iniciatív. E, počas uplynulých rokov e, Európska únia podpísala množstvo bilaterálnych dohôd, rokovala so Spojenými štátmi o TTIP. Európska únia bola aktívnych účastníkoch pri plurilaterálnych rokovaniach, pokiaľ ide o informačnú dohodu o informačných technológiách. Takže, ako som už opakovane poukazoval, tieto iniciatívy sú veľmi pozitívne, ale e, predstavujú iba jednu súčiastku takého celkového obrazu. Dohody ako tieto nemôžu uspieť e, samostatne pri zabezpečení globalizovaných prínosov. Zabezpečenie ustanovení a noriem e, bude zvyšovať náklady a nebude ich redukovať. Čiže je potrebné, aby to bolo konzistentné aj s našimi krokmi na multilaterálnej rovine. Multilaterálny obchodný systém e, nemal byť jedinou možnosťou pre medzinárodné obchodné rokovania. Vždy e, to bolo v podstate súčasťou alebo postupovalo to ruka v ruke s inými iniciatívami, ale tieto alternatívy sa navzájom nevylučujú. E, pretože Európska únia je v podstate takouto iniciatívou a takisto si myslím, že postupy VTO musia zmenšiť medzeru, ktorá existuje medzi multilaterálnymi ustanoveniami a novou generáciou ustanovení, ktoré boli prijaté alebo ktoré sa uskutočnili mimo Ženevy. Tieto dva procesy musia napredovať spoločne a je potrebné brániť protekcionizmu, inak by sme mohli e, docieliť výsledky, ktoré by boli opakom toho, o čo sa usilujeme. Viaceré z diskusí ignorujú e, najväčší aspekt e, medzinárodného obchodu. E, veľké e, rozvíjajúce sa ekonomiky, a toto je veľmi dôležitý aspekt globálnych mechanizmov. Nemali by sme ani zabúdať na tie najchudobnejšie krajiny, pretože práve tieto krajiny sú často vylúčované nie sú prizývané k rokovaciemu stolu, keď e, sa diskutuje o bilaterálnych a plurilaterálnych dohodách. No a na záver, multilaterálny obchodný systém predpokladá e, veľkú dôležitosť vzhľadom na e, krehkosť rastu v globálnej ekonomike. A multilaterálny obchodný systém zohráva jedinečnú úlohu pokiaľ ide o zvládanie týchto víziev. A to je ďalší dôvod, prečo musíme zabezpečiť e, úspech. No a na záver chcem povedať, že Bali predstavuje nielen eh, veľký prínos pre nás všetkých, ale predstavuje aj veľmi dôležitú príležitosť toto je e, začiatok, na ktorom musíme stavať. Práca iba začala. Rok 2014 by mal byť rokom, v ktorom implementuje, implementujeme prvé rokovacie výsledky a mali by sme pokračovať e, v rokovaní v rokovaniach z Dohy. Nebude, nebude to jednoduché, ale myslím si, že je to naprosto reálne. E, všetci musíme zohrávať dôležitú úlohu a Týmto by som sa chcel poďakovať za vašu pozornosť a teším sa na vaše vstupy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne eh, Robertovi Azevedovi, generálnemu riaditeľovi Svetovej obchodnej organizácie. I think this Myslím si, že tento potlesk iba počiarkuje dôležitosť tohto stretnutia. A teraz prejdeme eh, na ďalší krok eh, Takže otváram e, diskusiu a začneme koordinátormi jednotlivých politických e, skupín a, a požiadal by som pán Kasperiho aby, z EPP, aby sa ujal slova. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som sa poďakovať generálnemu riaditeľovi, že ste si e, vyhradili na nás čas dnes do obeda. A Michal Froman hovoril o e, Eh, obchodnej dohode, ktorá má byť eh, eh, uzatvorená, ktorej súčasťou má byť ktoré má byť, mm, ktorý má byť, ktorá má zahrňať aj systém tankerov na plyn a takisto aj v jednotlivých oblastiach, ktoré sú spomínali. Ale keď sa ma vrátime k agende e, z Bali, predovšetkým k implementácii e, opatrení, e, ktoré z tohto vyplývajú v jednotlivých krajín, krajiny ACP, ktoré s nami majú uzatvorené obchodné dohody. Čo si myslíte, e, kam v tomto zmysle smeruje dohoda z Bali? E, budú, bude to nápomocné pri implementácii opatrení e, dohody z Bali? Bude to posun vpred práve kvôli tomu balíčku? Pretože musíme naozaj zabezpečiť, že naozaj krajiny ACP naozaj môžu benefitovať z budúceho obchodu to znamená e, krajiny e, afrického, karibského a pacifického priestoru. E, v Európskej únii čelíme niekoľkým problémom a nie sme úplne spokojní, akým spôsobom sa Rusko stavia k svojmu členstvu k Svetovej obchodnej organizácii aké sú možnosti Svetovej obchodnej organizácie, či už e, zo Ženevy a spolu s ostatnými e, členmi dosiahnuť lepšiu podporu nových členov Svetovej obchodnej organizácie, pretože ak ja si myslím, ak by sme mohli podporiť e, tieto e, krajiny pri implementácii ich e, potreb v rámci e, našeho regulatorného rámca, e, mohli by sme sa e, vyhnúť rozporom, prípadne tieto rozpory e, urovnávať, ktoré v súčasnosti vznikujú práve medzi e, Ruskom a ostatnými E, členmi. Takže aké sú stratégia, to je moja otázka, akým spôsobom pomáhate novým členom implementovať e, pravidlá. A treťou otázkou je, keď hovoríme o obchode, e, ale obvykle nehovoríme, nehovoríme iba o obchode, ale aj o tom, ako obchod a rozvoj obchodných politík môže zlepšovať sociálne postavenie ľudí, ale povedzme aj životné prostredie či plánujete v Svetovej obchodnej organizácii eh, vytvoriť eh, orgán, ktorý bude urovnávať eh, prípadné spory a či tak týmto budete takýmto spôsobom pomáhať e, členom v nejakom krátkodobom a strednodobom horizonte práve prostredníctvom vytvorenia nástroja na urovnávanie e, sporov, čo by takisto viedlo k zlepšenie situácií, keď hovoríme o životnom prostredí, o životnej úrovni, pretože práve tam by mohla e, Svetová, zdravot, Svetová obchodná organizácia hrať významnú úlohu. A samozrejme, nesmieme na tieto problémy zabúdať ani po úspechoch z Bali. Máte toto na pamäti popri ostatných stratégiách? Ďakujem. Ďakujem. Kolegovia, máme na pamäti, že nás sú 7 politických e, skupín a je tu naozaj veľa ľudí, ktorí sa hlási o slovo, takže buďte, buďte čo najstručnejší. Teraz e, e, koordinátor zo skupiny SND, pán Getlen Gebel. Ďakujem pekne, pán predseda, pán generálny riaditeľ. Dovolte mi hovoriť o dvoch oblastiach. Mm, tá prvá oblasť ide trošku tým smerom, o ktorej hovoril aj pán Kaspari. To znamená, že pokiaľ si myslíme, že obchod ako taký nie je samoučelný, ale že musí zodpovedať v mnohých e, oblastiach, tak musíme si premyslieť inštitucionálnu e, inštitucionálnu formu, my musíme hľadať my musíme hľadať spôsoby, ako to vylepšiť. Vy ste uvádzali niekoľko parametrov a vy ste ale takisto povedali, že si to vyžaduje isté inštitucionálne reformy a uh, Ehm, pokiaľ chceme spolupracovať s inými organizáciami, ako je ILO napríklad, tak tu potrebujeme to nejakým spôsobom dostať na tú inštitucionálnu úroveň. A pokiaľ by boli tie e, otázky týkajúce sa e, ochrany mechanizmov e, pre investície sporné, tak to sú také tzv. zlaté štandardy aj v rámci VTE, VTO, ktoré by sme mohli zaviesť. Ale keď si zoberieme, aké konkrétne inštitucionálne formy eh, si predstavujete, ktoré by mohli predstavovať to riešenie, tak tu sú samozrejme otázky aj k bilaterálnym obchodným dohodám. Vy ste to síce povedali veľmi šarmantne, máme VTO, máme tu bilaterálne cesty a tieto dve veci, teda multilaterálna a bilaterálna, sa, do, sa doplňajú. Takže treba však povedať, že napríklad pri rokovaniach medzi USA a EU je to potrebné vidieť takisto rovnako, alebo čo sa objemu týka, tak to nie je taký e, zásadný projekt. VTO má určitých komentátorov, ktorí hovoria napríklad, že Bali a úspech v Bali. Toto sa udialo len vďaka tým rokovaniam EU-USA, takže my si musíme pozrieť, že aký tu je pomer medzi týmito veľkými dohodami a napríklad týmto obchodom dohodou v Bali. Ďakujem, hovorí pán predseda, a za ALDE pán Trinaldi. Myslím, že tak ako povedal pán Kaspari, Eh, pardon, eh, tak pán Rinaldi ako pán Kaspari boli na Bali, čo myslím si ešte zatraktívňuje jeho prejav. You made very clear about the time. Boli ste uh, veľmi jasný, čo sa týka uh, rozvrhu implementácie výstupov z Bali a myslím si, že Európska únia hrala pri tomto veľmi dôležitú a kľúčovú úlohu tak počas Bali, ako aj pred uh, stretnutím na Bali a zabezpečila uh, to, že Bali je úspech Eh, spomenuli ste eh, v krátkosti aj dôležitosť parlamentnej eh, dimenzie a hovorili ste práve o rýchlej ratifikácie jednotlivými krajinami, ale chceli by som sa vrátiť práve k tejto parlamentnej dimenzii organizácie. Toto je veľmi dôležitý bod pre Európsku úniu a nepochybne aj pre tieto inštitúcie, aby sme sa pokúsili rozvinúť Eh, priamejšiu a demokratickejšiu alternatívu, ako príjmať zodpovednosť. Uvedomujem si, že súčasné priority eh, spočívajú práve v implementácii toho, na čom sme sa v Bali dohodli. Avšak je tu aj eh, problém, a to hovorím ako liberálny demokrat, a, poslanec tohto parlamentu, aby sme zabezpečili lepšie prepojenia medzi VTO, a jednotlivými, možno aj bilaterálnymi e, dohodami, ktoré existujú medzi jednotlivými e, členskými štátmi a potom, tak povediať, medzi verejnosťou. E, chcem sa spýtať, aká je komunikačná stratégia, ktorú organizácia pripravuje, aký bude ten verejný profil tých úsilí, ktoré sa snažíme presadiť Eh, pretože častokrát práve obchodná komunita eh, je podozrievavá a nechápe správne naše eh, dobre mienené úsilie. A naozaj musím nastojiť na tom, že potrebujeme implementovať nielen stratégiu, ktorá bola prijatá na Bali, ale aby sme, tak povediac, aj predali tento lepší imič toho, čo sme tam dosiahli. Ďakujem. Ja, Robert Sturdy, eh, európsky konzervatívci a reformisti. Eh, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som sa zúčastnil väčšinu stretnutí na Bali a v Hongkongu a snažíme sa s Petrom Mendelsom zistiť, čo e, v Hongkongu zlyhalo, lebo tam sme prišli k dohode naozaj e, veľmi blízko, čo sa týka e, pôdohospodárstva a dohôd v pôdohospodárstve. Vnímate nejaké zmeny v ktorých USA mení svoj prístup k balíčku z Bali. Pretože myslím si, že tí z nás, ktorí tam boli prítomní, sme mali pocit, že sme sa naozaj pohli vpred. A ja naozaj dúfam a myslím si, že USA nie sú možno e, priateľskejšie naklonené k zvyšku sveta, ale e, aspoň sa viacej zaujímajú, čo sa vo zvyšku e, sveta deje počas Obamovej administratívy. E, súhlasím absolútne so všetkým, čo Daniel povedal, predovšetkým, čo sa týka e, situácie e, ktorá súvisí s Ruskom. Myslím si, že by sme mali mať nástroj na to, ako riešiť naše vzájomné spory. A je to otázka manažmentu a našej správy. Malo by to byť ale v podstate takým e, posledným riešením, posledným nástrojom, e, po ktorom by sme mali siahať. E, pretože, a teraz sa vrátim k tomu, čo som, čím som začal, v tomto meniacom so svete eh, hrá polnohospodárstvo veľmi dôležitú úlohu, eh, pretože čeli úlohe krmiť neustále rastúcu eh, populáciu. A mnohé krajiny trpia rozhodnutím iných členov, ako napríklad Pakistan trpí rozhodnutím Indie, nakupovať potraviny na skladové zásoby. A Európska únia, ako aj členské štáty a komisia by mala pomôcť aj v tomto ohľade, aj čo sa týka podhospodárstva. Ďakujem. Ďakujem. Zjednotnená lavica, pán Hamačov. Ďakujem, pán predseda. Chcem byť veľmi priamy. Myslím si, že je veľmi dôležité, že tu dnes sme, tu v Európskom parlamente a naša skupina vždy zdôrazňovala eh, za dôležitosť multilaterálneho e, systému, e, ktorý predstavuje výzvu naozaj pre e, všetkých. A musíme povedať, že, ej, že obchod nie je nejakou samonosnou záležitosťou. Je to záležitosť, ktorá má prinášať prospech pre všetkých a musíme chápať, akým spôsobom práve takéto dohody doplňajú tento eh, eh, proces eh, a akým spôsobom budú aplikované výstupy z Bali, pretože to bola medziparlamentná konferencia a akým spôsobom to ďalej prispieje k rozvoju diskusie a k hľadaniu riešení v oblasti medzinárodného obchodu. A otázka je, akým spôsobom toto budeme smerovať, tieto rozhodnutia, naspäť k občanom. A to bude samozrejme rozhodnutie Svetovej obchodnej organizácie. E, pretože jej úlohou je takisto stále a neustále prekonávať e, tú priepas medzi chudobnými členmi a e, tými bohatými členmi. A v tomto prípade v roku 2000 13 GIAC naplnilo už všetky svoje prostriedky. A to, čo je k dispozícii v balíčku z Bali, sa sústredí predovšetkým na rozvoj e, stratégie v prípade fosilných palív e, pri riešení e, klimatických zmien. Takže moja otázka je, myslíte naozaj a aj na takúto organizáciu medzinárodného obchodu? Eh, eh, vo VTO začalo takisto aj debata eh, pri, o menovej výmene a férovom obchode. Takže kde sa nachádzame v tomto ohľade? Sú tu nejaké nové trendy? Ďakujem. Ďakujem. Budem musieť zapnúť časomieru. Teraz eh, Christopher Fjellner eh, z EPP. Ďakujem eh, veľmi pekne, budem veľmi stručný. Ďakujem veľmi pekne a gratulujem k úspechom z Bali. VTO je významným priateľom a spojencom EÚ, e ale priateľe sú k sebe úprimní a myslím si, že aj VTO by e, smerom k nám mohlo e, byť e, úprimné pri vyhodnocovaní obchodnej politiky EÚ. Existujú nejaké konkrétne odporúčania na našu stranu. My máme obavy z protekcionizmu celosvetovo a myslím si, že aj Európska únia by mala byť opatrná v tom, aby nepríjmala nejaké komplexné protekcionistické opatrenia. A k tomu, čo povedal Daniel, implementácia je všetko čo si myslíte, by Európska únia mala a mohla urobiť počas implementácie tohto balíčku. Čo by bolo to dôležité, tými dôležitými krokmi v tomto procese? Ďakujem. Uh, eh, Ivo Hlaštrit, ktorý sa takisto zúčastnil rokovania v Bali. President. Ďakujem, pán predseda. A eh, keďže pán Fielner bol veľmi rýchly, tak ja si môžem odňať trochu z jeho rečníckého času, ale dobre. Uh, budem, nadviažem na to, čo povedal pán Renaldi. Otázka toho parlamentného rozmeru. Ja som bol členom parlamentného parlamentnej konferencie v Bali a chcem poukázať na to, že som mal taký pocit, že kolegovia neboli príliš nadšení e, tým prístupom k poslancom e, k Bali. E, vypočul som si diskusie na ministerských schôdzach a nebol dostatok času, ale nebol čas diskutovať s ostatnými členmi, ale v konečnom efekte my rozhodujeme o balíku z Balí. Európsky parlament e, bude mať e, tú finálnu odpoveď, samozrejme bude určite pozitívna, ale teoreticky môže byť aj negatívna pretože takto chodí e, napríklad s určitými e, obchodnými dohodami, napríklad akta. Takže ako vidíte budúcnosť toho parlamentného rozmeru? No a ďalšia otázka. E, India. Keďže sledujem tieto otázky, začína to byť stále komplikovanejšie s Indiou a my nemáme, není tu žiadny zámer, že nevyzerá, že tá situácia sa zmení, čiže aký pohľad máte na to? A tretia otázka, Zaznamenal som, že vaši viceprezidenti sú všetci muži. Nemyslíte si, že je to trošku prekonané? Ja si myslím naozaj, že je to dosť prekonané. Ďakujem a teraz Pablo Falba EPP. No Ďakujem pekne, pán predseda. Ja môžem generálnym riaditeľovi, s generálnym riaditeľom len súhlasiť. to nie je jediným a, trhom, ako uhladiť túto, pripraviť túto cestu. Ani Európska únia, my nie sme tu výlučným vlastníkom tých procesov. Dovolte mi povedať, čo sú e, dopady pri takomto e, rokovaní ako v Bali pri multilaterálnych, plurilaterálnych e, dohodách a bilaterálnych dohodách. Tieto dojednania obchodné, aké podľa vás zohrávajú pri uh, budúcnosti tejto organizácie my máme a, takisto ešte rokovania TTIP a dovolte mi, aby som vám položila otázku, ktorá sa vás týka aj ako generálneho riaditeľa alebo ako niekoho, kto bol predtým veľvyslancom v Brazílii. Aké dopady môžu mať takéto obchodné dohody ako z Balí na vzťahy ktoré sú rozhodujúce medzi EÚ eh, e a Mercosurom napríklad. Ďakujem. Pablo, druhá otázka. Tuto by sme mali orientovať na brazilského veľvyslanca v rámci EÚ. Dobre, ďalšia rečnička, pani Alda, eh, pani Berder. Ďakujem, eh, pán generálny riaditeľ. Vítam vás u nás. Eh, dovolte mi, aby som položila takú provokačnú otázku. Vy ste povedali, že nežijeme na ostrove a aj v Spojenom kráľovstve existuje veľká diskusia o vzťahoch k EU, ale pokiaľ by sa Spojené kráľovstvo, pokiaľ by Spojené kráľovstvo opustilo EÚ, myslíte si, že by sme mohli úspešne rokovať tak, ako, to doteraz, ako sme to doteraz urobili? A, a či by byť, či by mohlo byť Spojené kráľovstvo také úspešné, ako je v rámci EÚ? Áno, tu by sme možno, že mali dať otáz- položiť otázku inak konečnom dôsledku je to tak, že nedávno sme tu mali ruského veľvyslanca, ktorý hovoril, že Rusko sa aktívne zúčastňuje zasadania všetkých výborov VTO, čo síce znie dobre, ale takisto by ma zaujímalo, do akej miery tieto výbory skutočne uh, diktujú tie všeobecné pravidlá a do akej miery sa štátom oplatí byť aktívny na ich pôde. Ďakujem a teraz zástupca delegácií IPO. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán riaditeľ, vítam vás u nás. Ja verím a dúfam, že organizácia ktorá sa stretla teraz na svojom 30. zasadnutí, dospela podľa môjho názoru k veľmi dôležitým názorom, e, k záverom. Dostali sme určite veľmi zaujímavé informácie, mali sme možnosť vyhodnocovať tú mieru vášho zapojenia sa, angažma a dúfam, že vďaka vašej motivácie a vašej práce dosiahneme skutočne dobré výsledky. Vy ste hovorili o celom, celej rade úspechov, úspešných rokovaní a takisto prebehli diskusie, ktoré sa týkajú otázky spôsobu fungovania daných pravidiel na úrovni VTO. Toto je veľmi dôležitá oblasť. Tu máme nové opatrenia, nové pravidlá a samozrejme svoju prácu musia urobiť aj jednotlivé krajiny. Vy ste veľmi správne poznamenal, že jednotlivé členské štáty sú vlastne medzi vami a medzi verejnosťou ako takou, ale žiaľ je to tak, že verejnosť a členské štáty nie sú vždy informovaní do dôsledku, čo majú robiť, čo by mali podniknúť. A dovolte mi teda opýtať sa, aký mechanizmus by sme mali zaviesť, aby sme boli skutočne efektívni, aby sme sústavne poskytovali pomoc príslušným krajinám a aby sme mohli teda oveľa lepšie spolupracovať. Ďakujem. Teraz by sme uzatvorili priestor na otázky. Mali sme tu celý rad otázok a teraz vám udelím slovo. Áno, <clears throat> je toho veľa. Nie som si istý, či podrobne budem vedieť zareagovať na tieto otázky natoľko podrobne, ako by e, si to vyžadovalo, ale budem sa snažiť byť čo najobjektívnejší. Dovolte mi začať otázkou ohľadom vzťahov medzi dohodami z e, ACP, či rokovania pomôžu pri implementácii dohod z Bali. Naprosto áno, pretože jedným z hlavných účelov e, tejto dohody e, bola integrácia najmenej rozvinutých krajín do tých globálnych obchodných tokov, aby sme pochopili, tak e, tieto dohody majú napomáhať integrácii týmto krajinám v rámci tých podporných systémov globálnych. Čiže toto bude dôležitý krok pre integráciu. Rusko, tu zaznelo niekoľko otázok a pokúsim sa zareagovať na ne spoločne. Myslím si, že sa zameriavame na implementáciu e, záväzkov s Ruskom. Rusko pristúpilo do VTO iba pred rokom necelým a záväzky, na ktoré pristúpilo Rusko, sú signifikantné. Keď sa pozrieme na ten príslušný protokol, veľa záväzkov si budú vyžadovať reformy a implementačné kroky v Rusku budú potrebné na zrealizovanie týchto záväzkov. No a ako všade, tieto zmeny nie sú jednoduché, čiže je potrebné vynaložiť určité úsilie. Ale uh, ja mám zatiaľ taký dojem a tým reagujem aj na jednu ďalšiu otázku, čo tu zaznela. Ja si myslím, že Rusko sa naozaj účinne zapája a usiluje vždy e, to chce čas, kým to dozrie, keď pristúpi takýto veľký člen do VTO. Aj čo sa týka účasti, už len sadnúť si a počúvať e, diskusie a zapájať sa do diskusí, toto už je určitá výzva. Musíme len pochopiť kultúru tejto organizácie, to je výzva, ale oni sa naozaj snažia, vynakladajú určité zdroje, e, preukázali veľkú podporu v Bali, nielen ako akýsi pozorovateľ, ale aktívne sa snažili zapájať sa a takisto byť nápomocný ľuďom, ktoré mali, ktorí mali problémy. Naozaj e, boli tam až do skorého rána a pomáhali nám, zapájali sa, snažia sa, ale je to tak trochu bolestivý proces pre každého, kto vstúpi do VTO. Spomeniete si na e, začiatky Číny, keď Čína pristúpila k VTO. Takisto to bolo problematické na začiatku, ale nakoniec to dopadlo dobre, pretože Čína je veľkým podporovateľom eh, multilaterálnych obchodných systémov. No a samozrejme, vždy sú tu na začiatku problémy, keď pristúpi veľký člen. No a čo sa týka obchodnej politiky a príslušných opatrení, eh, politické kroky v oblasti ekonomiky, e, sociálne otázky, e, spolupráca s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Toto je naprosto kľúčový bod. Zaznela tu otázka ohľadom imidžu, akým spôsobom by sme mohli zlepšiť komunikáciu, transparentnosť, akým spôsobom by sa dalo e, zlepšiť pochopenie našich krokov pre verejnosť. Toto je dôležité tá otázka. Diskutoval som s generálnym riaditeľom Medzinárodnej organizácie práce. Stretli sme sa pred niekoľkými dňami, už neviem kde. A povedal som, že sa musíme porozprávať, pretože je zaujímavé, že veľmi často, a to najmä v politických kruhoch, a nie v tých expertných technických kruhoch, ale na politickej úrovni sa vníma e, obchod ako akási hrozba pre zamestnanosť, pre pracovné miesta a to naprosto nie je pravda. Už len z čisto ekonomického hľadiska je to e, nezmysel. Takže ako by sme mohli zmeniť tento pohľad? Samozrejme, nechcem hovoriť, že voľný obchod vyrieši všetky otázky e, v oblasti zamestnanosti, to nehovorím, ale pozrieme sa na to z objektívneho hľadiska. E, Pozrime sa na príslušné výzvy a na to, akým spôsobom e, obchod pomáha pri vytváraní pracovných miest. No a samozrejme dôležitá je spolupráca s ďalšími organizáciami. Musíme vyvrátiť tieto falošné mýty, Nehovorím, že máme byť nejak prehnane optimistickí, ale musíme rozptýliť tieto obavy a vyvrátiť tieto mýty. Skrátka ide o to, aby sme zabezpečili určitú osvetu, e, pokiaľ ide o vzťahy medzi obchodom a pracovnými miestami, zamestnanosťou. Takže e, tu tiež s vami súhlasím, že toto je takisto veľká výzva. Inštitučné reformy a akým spôsobom zlepšiť inštitučné reformy. Chcem povedať, že toto súvisí aj s otázkami transparentnosti a e, s otázkami informovanosti. Musíme viesť e, otvorený rozhovor vo VTO, ktorý sa nebude obmedzovať iba na tých e, veľkých hráčov, ale e, budú zapojení všetci. Toto je akési novum v rámci VTO. E, aby sme zabezpečili rokovací proces a aby sa zapojila naozaj každá delegácia, ktorá je pri stole. Naozaj každá. Toto bolo novum, toto sa ešte nikdy predtým nestalo, ale vyplatilo sa to, pretože na záver procesu sme naozaj mohli povedať, že všetci e, sa videli ako členovia a zaznamenali prínos. E, všetci boli spokojní. Nehovorím, že boli šťastní, lebo to by bolo prehnané, ale boli s tým spokojní, boli spokojnými, spokojní s výsledkami a zhodli sa na tom, že je to pre nich prínosné a podľa mňa toto je ten najväčší prínos, aký môžeme zabezpečiť v rámci inštitučných reforiem. Transparentnosť, inkluzivita a zabezpečenie účasti pre všetkých členov a presvedčiť všetkých členov, že je to pre nich pozitívne, prínosné. Ak môžeme pokračovať s takýmto prístupom, tak si myslím, že toto v podstate bude predstavovať veľkú inštitučnú reformu v rámci VTO, e, investície, ďalšie otázky, investície, protekcionizmus. No, záleží, ako budeme postupovať. Ak e, najmenej rozvinuté krajiny, rozvojové krajiny, ak všetci títo aktéry pochopia, že to, na čom sme sa dohodli v Bali, je prínosné a ak uvidíme, že to bude uh, sa aj realizovať v budúcnosti. Technická podpora, budovanie kapacít, modernizácia colných postupov a integrácia. Ak toto všetko zabezpečíme, ak na tom budeme stavať, tak ľudia uveria, že sú možné aj ďalšie veci, pretože je tu veľká nedôvera. Viaceré rozvojové krajiny, najmä tie najchudobnejšie alebo najmenej rozvinuté krajiny, neveria až tak, že im bude poskytnutá taká podpora, aká im bola pristúbená, Čiže my naozaj chceme e, vyvrátiť túto nedôveru a naozaj sa to uskutoční a ak budeme budovať túto dôveru, tak bude oveľa ľahšie pristupovať aj k ďalším otázkam, s ktorými tieto krajiny majú tiež problémy, pretože pokiaľ ide o dôveru, tak je tu podozrenie ohľadom protekcionizmu a sme v takej trochu pasci. Napríklad že upustíme od otázky rozvoja, že túto otázku nahradia iné aspekty, čiže dôvera zohráva dôležitú úlohu a implementácia krokov z Bali je dôležitá, dôležitým aspektom. Ten parlamentný rozmer. Toto ste spomenuli viacerí. Snažíme sa byť naozaj čo najústretovejší Vždy, keď príde politická skupina do Ženevy, tak sa s nimi stretnem, sprevádzam ich, snažím sa stráviť s nimi čas. Dnes som tu v Bruseli. Kvôli tomuto, iba kvôli tomuto, to nie je akási sprievodná akcia. Prišiel som sem na pozvanie Európskeho parlamentu. Pretože som presvedčený, že musíme viesť dôležitý politický dialog. Viem, že uh, v Bali sme nemali možnosť sa stretnúť, pravdu povediac. E, som tam príliš sa ani nevyspal. Za 5 dní <laughs> som spal 8 hodín, takže naozaj to bolo veľmi náročné. Pravdu povediac som sa nestretol a nerozprával s nikým, ale to bolo naozaj to bol naozaj mimoriadný okamih v rámci VTO a dúfam, že sa to nebude opakovať alebo až úplne na konci. Ale vypočul som si pripomienky ohľadom toho, že v Bali som sa nemohol e, zapájať do diskusí, zúčastňovať na diskusiách. Prosím, nemajte z toho nejaké negatívne pocity, pretože toto nemalo byť rokovanie, tu sme mali v podstate len prijať to, o čom sa diskutovalo v Ženeve a nediskutovať o tom. Do Bali sme prišli iba s niekoľkými otvorenými bodmi v dohode o uľahčení obchodu a výsledok ste všetci videli. Čiže nešlo tu o rokovacie kolo, takže ak sa chcete zapájať do rokovaní o dohode, tak e, sa to nedieje na ministerskej diskusii. E, ide o celý ten proces, ktorý k tomu vedie, čiže ide o to, aby sme diskutovali s vládami, vo vašom prípade musíte diskutovať s komisiou, musia vás priebežne informovať, aby ste vedeli, čo sa deje, aby ste mohli prispievať do rozhodovacieho procesu, do rozhodovacej politiky. Myslím si, že to je to, kde môžeme zabezpečiť e, zmeny a pokiaľ ide o váš prístup k vašim volebným okrskom, ako to sprostredkujete voličom, to je na vás. VTO nemá, tento, nemá túto schopnosť alebo túto kapacitu, to vy musíte predať svojím spôsobom verejnosti a voličom. My e, nemáme na toto páky, takže zabezpečiť, aby boli viditeľné prínosy, je na vás, aby ste, aby ste sa obrátili na verejnosť, na médiá, na tlač, a presvedčili ich o tom, že toto je naozaj všetko pozitívne a prínosné. V náväznosti na Bali vždy zaznievajú určité kritické hlasy. Samozrejme, to je potrebné. Sú tu napríklad mimovládne organizácie, ktoré sa vyjadrujú kriticky k tomu celému a to je naprosto v poriadku. Ale tieto kritické hlasy e, nezaznamenali echo e, v rozvojových krajinách. Pretože rozvojové krajiny povedali, no my sme s tým spokojní, no a tie kritické hlasy hovorili, nie, nemôžete s tým súhlasiť, ale oni hovorili, áno, súhlasíme s tým, sme s tým spokojní, pretože to bol transparentný a inkluzívny proces, čiže taká akási samoučelná kritika jednoducho nezaberie, ak ten proces naozaj prebieha kvalitne. Neobstojí táto kritika. Urovnanie sporov, poľnohospodárstvo, bezpečnosť e, dodávky potravín, ide o priateľné ceny, Ide o zabezpečenie e, potravinových zásob za priateľné ceny a tak ďalej. Myslím si, že túto diskusiu nevyčerpáme v jednom kole. Myslím, že táto diskusia bude prebiehať dlhšie obdobie Keď sa rokuje, tak e, sa tu objavia rôzne pohľady, rôzne perspektívy, ale neprebieha akási globálna komunikácia o tom, akým spôsobom to funguje, pretože na zabezpečenie e, e, potravín sa odoberajú príležitosti zase iným krajinám, takže je to také dosť komplexné, čiže bezpečnosť dodávky potreby predstavuje zase určitú neistotu pre iných. No a je potrebné tu zabezpečiť určitú rovnováhu a to bolo účelom alebo zámerom Bali. Zaznel tu návrh Indie, ktorý sa stretol s podporou viacerých krajín, viacerých krajín, ale viaceré ďalšie krajiny tomu oponovali práve kvôli tejto nerovnováhe. Čiže je treba E, zabezpečiť určitý celistvý prístup. Tieto diskusie prebiehajú aj v iných fórach a ja si myslím, že treba prehlbiť túto diskusiu. Ďalšie iniciatívy, e, ekologický tovar. Niektorí si myslia, že je to otázka dôvery, niektorí si myslia, že je to súčasťou e, diskusie o obchode a nie diskusie o životnom prostredí. Čiže ekologické výrobky. Hovoríme o životnom prostredí alebo hovoríme o obchode, o komerčných záujmoch, o určitých e, konkrétnych spoločnostiach a segmentoch. Ale tieto dva aspekty sa nevylučujú. Ale tieto diskusie sú e, často sprevádzané veľkou nedôverou a je potrebné prehlbovať túto diskusiu. Um, čo sa týka uh, obchodnej politiky Európskej únie, tu nemôžem dať žiadne odporúčania. Podporte multilaterálny obchodný systém vo VTO, to je jediné odporúčanie, ktoré vám môžem poskytnúť. Aj... E, čo sa týka otázky, ktorá smerovala e, na Indiu, myslím si, že India je v neobvyklej situácii, pretože má obrovské množstvo obyvateľov, e, ktorí sú zväčša v pásme e, chudoby, má problémy s potravinovou bezpečnosťou, e, snaží sa rozvíjať, podobne ako iné rozvíjajúce sa štáty. A myslím si, že účasť Indie v multilaterálnom obchodnom systéme je kritický a dôležitý, rovnako ako účasť iných rozvíjajúcich sa krajín musíme mať e, na pamäti e, všetky citlivé záležitosti a všetky problémy, ale aj príležitosti, e, ako krajine pomôcť práve v multilaterálnych rokovaniach. A musíme jeden načúvať tomu druhému. To bol aj prípad Bali, čo sa týka príjemcov pomoci. Toto bol veľmi zložitý proces, pretože sa kvalifikovalo mnoho členov, ale ako viete, vy ste politici a, a viete, že to, čo môžete dosiahnuť a to, čo môžete e, urobiť, má určité obmedzenia. A e, e, viete, že keď sa e, čo sa týkalo eh, ženských kandidátov, ktoré smer mali smerovať do predstavenstva eh, organizácie, eh, tak jednoducho častokrát neprešli konkurzom. Ak je niekto s zástancom účasti žien na rozhodovacom procese, tak som to ja. Ja som v podstate obklopený ženami, pretože mám dve céry a dve vnúčky a ja som naozaj silným zástancom. E, e, ja mám e, šiestich asistentov, z toho sú štyri ženy. A mm, samozrejme, a to sú veľmi, veľmi schopní a nápomocní spolupracovníci. Takže čo sa týka ale teraz multilaterálnych dohôd, Myslím si, že sa vzájomne doplňujú a vyhovujú tomu, čo e, vo VTO robíme. Čo musíme však zabezpečiť, je, že, že nesmieme sa zameriavať e, na jednu vec a zabúdať pritom na multilaterálny e, systém, pretože ak budeme zabúdať na multilaterálne prostredie, vyskytnú sa tu bilaterálne dohody, ktoré si e, stanovia vlastné pravidlá, napríklad na marketing e, produktov a e, výrobkov. Pretože to vytvorí naozaj takú misu špagiet pravidiel, tak povediac, kde bude všetko prepletené. Tieto dve veci musia fungovať paralelným spôsobom a musia sa e, vzájomne doplňať, ak e, máme zabezpečiť hladké fungovanie aj v budúcnosti. Čo sa týka e, dohôd z USA, je to obrovská iniciatíva a myslím si, že v tom rozsahu a ako ekonomiky doš, dokážu absorbovať ženy do vedúcich e, pozícií, to e, môže byť aj záležitosťou e, bilaterálneho alebo multilaterálneho systému. Sme toho svetkami v mnohých, v mnohých iných oblastiach, keď nás napríklad rozprávame o technických normách. Ale sme schopní naozaj E, dosiahnuť dohodu. E, takže e, pozrieme sa na to ako na príležitosť z pozitívneho hľadiska. Dúfam, že sa tu v tomto procese nebudú vytvárať akési pevnosti, ktoré budú zabraňovať prístupu na voľný trh. To by sme vo všeobecnosti mali predísť je možné, že zabudnem na niektoré otázky alebo niektoré vynechám, ale snažím sa pokryť naozaj všetko, e, čo sa týka e, iných iniciatív, ako je Mercosur alebo Pacifickej aliancie. Títo, tieto organizácie e, by mali podporovať VTO a myslím si, že aj naozaj budú. Čo sa týka Spojeného kráľovstva, ktoré bude pracovať buď e, v jednom bloku s ostatnými členskými štátmi, alebo bude fungovať e, nezávisle. Myslím si, že to je e, otázka na konkrétneho člena, pretože pretože členovia sa vzájomne môžu spájať, aby obránili a podporili jednotlivé body našej agendy, ale ja tu nemôžem hovoriť za Spojené kráľovstvo, to hm, nie je súčasťou môjho popisu prácu. E, Rusko som už e, spomínal, na to som zodpovedal. Čo sa týka e, urovnávania sporov a memoranda o porozumení, z ktorého by mali predovšetkým prospech chudobnejšie štáty. To je naozaj veľkou výzvou, pretože mechanizmus riešenia sporov bol predovšetkým vytvorený pre stálych členov e, VTO. Bol navrhnutý tak, e, aby sa vyjasnili patové situácie medzi veľkými hráčmi. E, samozrejme, panel vydáva odporúčania, ktoré môžu a nemusia byť prijaté, ale v konečnom dôsledku môže ukladať aj sankcie. Samozrejme, E, to nikdy nie je populárne e, riešenie. E, pokiaľ máme symetriu a pokiaľ máme prípad malého člena, ktorý vyhrá vnútorný spor nad nejakým veľkým členom VTO, môžeme od takto veľkého člena očakávať nejaké odvetné opatrenia. Takže to je naozaj záležitosť, ktorá je veľmi zložitá. Avšak e, tento systém napriek rôznym nedokonalostiam e, funguje dobre. Viac ako 90 zistení a odporúčaní bolo implementovatých, 10 nebolo, ale mm, strany sporu ostávajú vo vzájomných rokovaniach aj v týchto e, prípadoch. Takže v zásade ten systém funguje dobre snažíme sa, aby rozvíjajúce sa a menej rozvinuté krajiny sa oboznámili s týmto systémom a aby ho vedeli správne využívať. Niektoré tak už e, urobili. Keď hovoríme o symetriách, mali sme e, e, spor medzi Barbudou a Spojenými štátmi americkými a boli to veľmi rozdielne Eh, eh, štáty, čo sa týka eh, nejakej hospodárskej váhy. Ale samozrejme môžeme sa snažiť, aby sme tieto rozvíjajúce sa a menej rozvinuté krajiny zaangažovali viacej. Ale majme na pamäti, že nie je lacné účastniť sa takýchto riešenia sporov a e, nie je to jednoduché. Môžeme samozrejme e, dodať potrebné e, školenia a pomoc štátom, pre ktoré by tento proces bol príliš drahý, pretože samozrejme si to vyžaduje jednak právnikov, ale aj čas ľudí, ktorí pracujú priamo v našej organizácii. E, takže môžeme sa samozrejme zamyslieť, ako zlepšiť fungovanie tohto e, systému, ale nie je to jednoduché. Aj keď uznávame, že toto môže byť jeden z chýb e, tohto systému, pretože naozaj nie je symetrické, pretože neumožňuje veľkým a malým členom participovať rovnakým spôsobom. Ospravedlňujem sa, pán generálny riaditeľ. Ešte ste neodpovedali na otázku, e, ktoré sa týkalo, týkala e, výboru a ktorá sa týkala aj Ruska. E, tam by bolo dobre vedieť o uplatňovaní článkov o obchodných pravidlách. Oni sa zúčastňovali, na, ruskí delegáti sa zúčastňovali na stretnutiach výboroch. Je to jedna z ich povinností, pretože to je práve to miesto, kde sa dejú jednotlivé e, rozhodnutia. To je práve tým fórom, kde e, ostatné členské štáty štáty hovoria, tak teraz ste prijali takéto rozhodnutie, ale preukážte, ako je konzistentné e, s vašimi e, závis, záväzkami. A samozrejme, ten delegát sa vráti potom e, hlavného mesta a kde povie, že je, ostatní členovia hovoria, že nie sme konzistentní s tými záväzkami, ktoré sme prijali. A to pomáha aj ľuďom, ktorí sú zodpovední za rozhodnutia v, hlavný, eh, v hlavných mestách, monitorovať vlastné rozhodnutia. A pokiaľ sa nepokúsia implementovať to, k čomu sa zaviazali, sú tu iné mechanizmy. Je tu mechanizmus na riešenie sporov, je tu mechanizmus unilaterálnych sankcií. Takže nechcel by som to nejako eh, vyjadrovať v percentách, ale myslím si, že minimálne 90 tých e, problémov sa rieši priamo na výberoch e, riešenie sporov a nástroj na riešenie sporov je e, v podstate po akousi poslednou inštanciou. Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby Rusko sa aktívne účastnilo na zasadaniach jednotlivých výborov. Roberto, mohli by ste ešte rozvinúť e, otázku e, od pána Sturdyho, ktorá sa týkala pozície Spojených štátov, pretože Spojené štáty e, sa držia dohôd z Dohy a VTO bolo veľmi flexibilné, čo sa týkalo tajných dohôd s Indiou myslíte si, že existuje nejaká nádej, že sa bude nejakým pozitívnym spôsobom e, revidovať e, dohoda z Dohy? Myslím si, že to je e, kľúčové práve vo vzťahu k Spojeným štátom. Ehm, mohli by sme sa nadejať, že USA zaujmu iné stanovisko k dohodám z Dohe a príjmu multilaterálne dohoda, Áno, to bola veľmi e, dobrá otázka. Ja sa ospravedlňujem, som preskočil túto otázku, keď som prechádzal zoznamom znamom otázok a neurobil som tak schválne. Američania na Bali preukázali veľmi veľkú mieru e, pochopenia a e, dobrého zámeru Michael Morse bol veľmi aktívnym účastníkom, zostal až do samotného e, konca a ja som strávil väčšinu noci na Bali s ním a nie s mojou ženou, e, treba povedať. E, čo, niečo, e, on, čo o niečom svedčí. Ale je to naozaj tak. A to bolo e, naozaj kľúčovým prvkom k dosiahnutiu úspechu. Myslím si, že do určitého e, rozmeru americká účasť a angažovanosť e, e, na Bali bolo podporené práve tou vierou, že to naozaj môžeme dosiahnuť. Ak by sme mali ich e, dotlačiť nejakému rozhodnutiu, možno by sme úspeli. Ale spomínam si na rok 2008, kedy nastalo Eh, určitá divergencia medzi VTO a Američanmi. A to je môj, iba môj osobný názor, že to bolo predovšetkým kvôli tomu, že jednoducho neverili eh, tým ambíciám, neverili, že sa naplnia eh, tento ambície. Neverili, že tie zdroje, ktoré by na to vynaložili, by boli dobre vynaložené zdroje. A preto e, začali preskúmovať iné formy dohôd. A e, jednoducho Američania verili, že multilaterálna dohoda nebude životaschopná. Myslím si, že Bali e, to zmenilo. Hovoril som s nimi, ale samozrejme od Bali hovoríme s množstvom iných delegácií, ale aj s Američanmi. A oni tieto parametre e, akceptovali, preukázali ochotu na nich ďalej pracovať, e, zaviazali sa, že preskúmajú jednotlivé myšlienky, ktoré sa v tomto texte nachádzajú. Takže uvidíme, ako budú prebiehať e, následné rozhovory. Posolstvo, ktoré sme od Američanov dostali, je to, že nech urobíme čokoľvek, nesmieme sa vrácať k starým a zlým návykom, pretože to by bolo e, zlyhaním, aby sme sa v rokovaniach, vzájomných rokovaniach nedostali do patovej e, situácie. A chceme preukázať nielen Američanom, ale všetkým ostatným e, členom, že sme tu rozohrali hru, ktorú bereme e, veľmi vážne a ktorej ambície chceme naplniť a to sme povedali aj e, Spojeným štátom Amerikam, Ameriky, Amerike. A myslím si, že e, práve to odhodlanie je veľmi dôležité, aby sme tieto ambície naozaj naplnili. Ďakujeme veľmi pekne. E, predtým ešte niekoľko poznámok. E, prvá poznámka sa e, týka toho, že nám bolo veľkou cťou, že ste dnes za nami prišli a naše očakávania ste naplnili. Po druhé, mi dovolte povedať, že že ste boli pozvaní parlamentom, preto ste aj dnes e, v Bruseli, ale stretli sme sa aj pred niekoľkými e, týždňami e, pri inej príležitosti tu eh, v Bruseli, keď ste boli eh, kandidátom na riaditeľov a ja som vám povedal, že sa nadejam, že vás naozaj eh, zvolia do tejto pozície, ktorej v súčasnosti ste. A odvedal som vám podporu našeho výboru. A náš slub sme aj dodržali. Odpovedali ste nám vtedy veľmi naivným spôsobom vtedy. Nie je nutné si vyžadovať plnenie slubov, pretože ja si sluby plním. E, to je jednoducho e, veľmi dôležité a to je naozaj dobrý začiatok medzi e, VTO a Európskym parlament, parlamentom. A som si istý, že toto e, nie je posledný krát, čo sa tu takto stretávame v takomto formáte. E, my sme sa včera rozhodli e, na parlamentnej konferencii, že naše ďalšie stretnutie sa uskutoční v Ženeve pri príležitosti verejného fóra VTO Chceme sa ho aktívne zúčastniť, ako to aj obvykle e, robíme, pretože toto fórum je jedným, jednou z najlepších príležitostí, ako osloviť verejnosť a my sme vždy aktívnymi účastníkmi na verejných fórach e, VTO. Myslím si, že toto už je hotová záležitosť a toto právo nám bolo udelené vašim predchodcom. Čiže opäť veľmi radi navštevíme priestory e, VTO, opäť sa radi osobne stretneme a teším sa aj na stretnutie s vami a zástupcami e, riadiaceho e, výboru práve pri príležitosti verejného fóra VTO. Takže ďakujem veľmi pekne pánovi Robertovi Acevedovi bol to eh, veľmi priamy eh, rozhovor, aby sme si vyjasnili naše spoločné pozície, ale aby sme sa od vás aj niečo eh, naučili a zároveň si vyjasnili, aká bude, aké bude budúce smerovanie VTO. Ďakujem veľmi pekne.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 colleagues, the pause is over. Vážení kolegovia, prestávka skončila. Uh, next item, uh... Ďalší bod Zaznie tu stručná prezentácia. Správa delegácie poslancov a zasadnutie parlamentnej konferencie o VTO. Máte to e, vo svojich spisoch, túto príslušnú správu a nemusím hovoriť, že naše delegácie mali dva ciele. Následná práca na konferenciu ministrov a zdá sa, že je to oveľa zaujímavejšie, ako sme očakávali, keď sme sa uberali do Bali, pretože sme sa aktívne zapájali a sledovali sme diskusie a môžem povedať, že my, ako aj komisia, ako aj rada, sme boli priebežne informovaní o priebehu rokovaní a poprvýkrát delegácia Európskej únie sa neskladala len z členov komisie a rady, ale aj z poslancov Európskeho parlamentu, čiže toto treba oceniť. No a nastala tu akási zmena postoja komisie a rady a myslím, že to je čosi, čo treba uvítať. Sme zvyknutí komisiu skôr kritizovať, keď je to potrebné, ale je potrebné niekedy komisiu aj pochváliť, keď si to zaslúži. No a druhým cieľom bolo zapojiť sa do rokovania riadiaceho výboru parlamentnej konferencie, konferencie o VTO. Eh, kolega sa nemohol zúčastniť, ale poslal svojho vicepredsedu a aj z tohto hľadiska si myslím, že VTO sa naozaj aktívne zapájalo v rámci parlamentnej konferencie o VTO. Správa bola zverejnená na internete v angličtine a môžete sa k nej vyjadriť. Takže pýtam sa, či členovia delegácií majú nejaké pripomienky. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dve stručné pripomienky Naozaj ma prekvapilo, akým spôsobom spolupracovala európska delegácia a akým sa zapájala európska delegácia. Nie som z tých, ktorí by boli príliš zdvorili, áno, áno, áno. Nevyjadrujem sa zdvorilo na adresu komisie, ale naozaj v tomto prípade bola veľmi nápomocná a prebiehala vynikajúca tímová práca. No a po druhé, o čo by sme sa mali usilovať do budúcnosti a diskutovali sme o tom s generálnym riaditeľom. Ide tu o parlamentný rozmer a o našu pozíciu v rámci rokovaní, o našu úlohu v rámci rokovaní. Boli sme trochu privilegovaní v porovnaní s členmi, s poslancami z národných parlamentov, pomáhali sme im posilniť ich úlohu, tak ako my sme posilňovali našu úlohu. No a to bol druhý bod. No a po tretie, neviem, či som to už spomenul, ale personál nám zabezpečil vynikajúcu podporu, takže chcem sa poďakovať všetkým, ktorí s nami spolupracovali. No a ja, to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem za to, že ste pripomenuli prácu personálu. Naozaj to bola vynimočná delegácia aj z tohto hľadiska. Už nik iný sa nechce vyjadriť. Dobre, súhlasím s vami. Kiež by všetci poslanci z národných parlamentov mali tú istú spoluprácu, ako sme mali my. Trošku žiarlili, pretože nemali takú kapacitu diskutovať s komisiou a radou, pretože litovské predsedníctvo bolo veľmi priaznivo naklonené voči nám Dobre, ďalší bod na programe, o, bod 6, ide o e, výmenu názorov s organizáciou a s e, účasťou dvoch dôležitých zainteresovaných strán, kľúčoví sociálni partnery, e, organizácia Business Europe a európske odbory. Chcem uvítať pani Bernadette Segal, ktorá je e, generálnou tajomničkou odborového zväzu a pani Luisa Santos, riaditeľka e, pre medzinárodné vzťahy e, z organizácie Business Europe. Toto je súčasťou našej obvyklej výmeny názorov pri e, zahájení našeho volebného obdobia. No a v podstate je takým zvykom, že prebehne takáto posledná výmena názorov s týmito zainteresovanými stranami. Cieľom je e, hovoriť o prebiehajúcich e, rokovaniach o obchodnej dohode, takže chcem najprv dať slovo pani Segal, Máte slovo na 10 minút. Ďakujem, pán predseda, budem hovoriť po francúzsky. Aby sme tu mali trošku viac zmeny. Ďakujem za pozvanie. Ja by som sa chcela všetkým poďakovať um, za, za, za, vaš, za to, že môžem hovoriť. Um, naša konferencia zastupuje odborové zväzy v Európskej únie, ale vo všeobecnosti aj v celej Európe. Takisto sú tu sektorové federácie, ktoré pokrývajú najrôznejšie branže. Je jasné, že pre nás je obchodná politika takým mm, oblasťou, ktorá nadobúda väčší význam. Samozrejme, tieto záujmy začali vznikať v rámci Global Europe, to znamená od roku 2006. Európska únia rozhodla o zintenzívnejšie svojich, zintenzívnenie svojich aktivít v rámci obchodnej politiky regionov Od, tejto, od tohto obdobia sa zvýšil náš záujem Lisabon 3, tu sa zvýšili e, takisto kompetencie EÚ v rámci investícií a vďaka tomu Európsky parlament dostal viac kompetencií a právomocí my túto skutočnosť vítame. Tradične sme podporovali multilaterálny prístup v oblasti obchodných politík. No a je jasné, že napriek úsiliu pána Azeveda ktorý sem prišiel. Predtým bol generálnym riaditeľom pán Pascal Lamy. Teda je nám jasné, že oblasť obchodu sa stala príliš zložitou pre VTO ako také ale zdá sa nám, že VTO nevždy presadzuje svoje záujmy a nevždy má na to príslušné nástroje. Chcem povedať, že naše úsilie zo strany kolegov v odborových zväzoch, v medzinárodných organizáciách, kde požadujeme presadzovanie sociálnej dimenzie v oblasti obchodu rovnakým spôsobom takisto presadzujeme, aby táto dimenzia existovala v Európskej únii. Už tu máme veľký odpor celého radu členských štátov VTO. tak, aby sme mohla, mohli presadiť tieto aspekty. Aj keď máme k dispozícii určité štúdie, pán Azevedo sa stretol s pánom Haydenom No a ja dúfam, že dosiahneme lepšie výsledky, ako tomu bolo doteraz. My podporujeme prístup zo strany Európskeho parlamentu, kedy obchodné dohody musia byť súčasťou širšej spolupráce a asociačných dohod. Zo skutočnosti vieme, že Európska únia musí mať oveľa väčší pákový efekt v oblasti obchodov, ako bolo teraz Napríklad v oblasti e, SVČ. E, dovolte mi, aby som túto aktivitu privítala. Vieme, že účinnosť ich aktivít v oblasti obchodu je oveľa oveľa intenzívnejšia ako v iných oblastiach. Čo sa týka tiež činnosti Európskej únie na medzinárodnej scéne, sa musí orientovať a riadiť podľa princípov, ktoré vytvorili alebo ktoré tvoja jej základy rozvoja a určité rozšírenie. Ja som si istá, že nemusíme citovať jednotlivé články, ale tá myšlienka je taká, aby obchodná politika bola tiež pokrytá za takýmito záujmami a aby podporovala myšlienky, ktoré podporujeme aj my na európskej úrovni. Obchod môže vytvárať pracovné miesta. Nehovorím, že ich tvorí priamo, ale mohol by ich vytvárať. Ja som počula ubezpečenie od pána Zveta k tomuto bodu, že je tu istý potenciál, ale nie je to isté Štáty Európskej únie sú veľmi aktívne v oblasti obchodu. A je dôležité, aby sme boli o zvýšku sveta dobrým konkurentom, pokiaľ chceme mať dobre vyvážený a spravodlivý obchod. Naša Európska eh, konfederácia odbrojí zväzov je proti protekcionárskym snahám, ktoré presadzujú extrémne politiky, ako napríklad mm, e, ktoré, ktoré sú presadzované e, hlavne v takomto období, ako sa nachádzame dnes, e, teda krátko pred voľbami. Sú to veľmi intenzívne znaje a často ústia až do xenofóbie. Ide nám o to, aby sme zaviedli ideálo, ideológiu liberálneho op- obchodu, ktorá však zase má nevýhodu, že neberie e, ohľad na sociálne požiadavky, ktoré sú zakotvené v európskom modeli. Preto vítame e, snahy Európskeho parlamentu, aby sa odkázala na určité poznatky z oblasti životného prostredia, práce aby sa tieto uplatňovali potom v medzinárodnom rozmere, aby sme bojovali proti sociálnemu dumpingu a aby sme otvorili možnosť so, e, so, odborovým zväzom a iným um, na podávanie sťažnosti napríklad. Dovolte mi, aby som vám všetkým poďakovala tu v Európskom parlamente, ktoré ste podali pozmeňovacie návrhy a ja verím, že práve tieto pozmeňovacie návrhy sa teraz presadia aj v rámci trialógu a to pozitívnym spôsobom, tak, že tieto rozhodnutia nebudú zvrátené. Obchod musí tvoriť slušné pracovné miesto. Toto je cieľom Európskej únie. Pokiaľ by sme na tento cieľ zavodli, už potom by eh, sa Európska únia dostala do veľmi ťažkej situácie, pretože občania, ktorí vás volia, na toto nezabudnú. Dovolte mi teraz, aby som povedala niečo o TTIP to je anglická skratka, toto je téma, ktorá e, vyvstala na základe diskusí. Samozrejme, nie je to jediná dohoda, ktorú by sme, e, o ktorej by sme teraz rokovali. Nie sme úplne presvedčení o tých číslach, ktoré boli rozdané teda nie som úplne presvedčená o skutočnom využívaní potenciálu na vytváranie pracovných miest. Tie podnety, ktoré e, z tejto dohody vychádzajú, e, ktorá by nás práve mala nejakým spôsobom posunúť z krízy, tieto argumenty nás teda nepresvedčili úplne. Existuje istý investičný plán EÚ a my potrebujeme sa pridržiavať tých pokynov, ktoré navrhuje Európska konfederácia odborových zväzov. My potrebujeme mať e, príslušnú e, priemyselnú politiku, ktorá je otázky medzinárodného obchodu, ale samozrejme pripúšťam, že toto je trošku iná diskusia, ktorú by sme mali viesť možno inde a inokedy. Takisto musíme zohľadniť tie, tiež dopadové štúdie eh, v tejto oblasti. To je absolútne kľúčové. A musíme sa zamyslieť samozrejme nad tým, aké pracovné miesta musíme vytvárať, za aké ohodnotenie a za akých podmienok. Takisto v akých regiónoch sa tieto nové pracovné miesta tvoriť môžu. To znamená, že si musíme vytvoriť nástroje na aktuálne príspevky prispôsobenia sa globalizácie, napríklad ako je fond pre prispôsobenie sa globalizácii. Ale myslím, že tento fond nepokrýva v plnej miere požiadavky, ktoré tu vznikajú. Aby sme vytvorili také slušné pracovné miesta, je veľmi potrebné, aby sme si stanovili celý rad tokov, ale dovolte mi len pár aspektov. Musíme zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti, no a za týmto účelom Mm, tu musíme vyjadriť veľmi jasne naše požiadavky. Momentálne začína na tieto požiadavky reagovať aj politika. My sme sa chceli takisto poďakovať komisii, pretože nedávno vydala niekoľko dokumentov v tomto zmysle práve a vytvorila poradný orgán, ktorý pozval zástupcov odborových zväzov a NGO aby konzultovali. Je to istá, istý pokrok, aj keď to bol trochu nátlak zo strany komisie, pretože komisia vtedy oznámila, že sa bude konať e, konzultácie týkajúce sa e, investičných sná a jednotlivých krajín. My sme nedávno oslavili komisára de Plichta, ale potrebujeme ešte vyššiu mieru koordinácia. Tá, toto nariadenie, ktoré by malo riešiť spory, hmm, pokiaľ by sa v rámci vyjednávania táto dohoda neodsúhlasila, alebo by to znamenalo, že komisia na základe tohto vyjednávania vydá nariadenie týkajúce sa riešenia sporov a ktoré údajne momentálne ehm, sa má uzavrieť s Kanadou. Ja som ako predsednička mala možnosť preskúmať e, smernicu o vyjednávaní komisie no a mala som dojem, že sú tu určité chyby a pochybnosti, ktoré vládnu členských štátov, a že nechcú začať uplatňovať tento mechanizmus e, riešenia sporov. Prečo si komisia myslí, že to vie najlepšie? Prečo chce za každú cenu presadiť tento mechanizmus? Tu je potrebné zabezpečiť transparenciu. Prečo, by sa, e, prečo sa ten mandát komisie nezverejnil? Pokiaľ viem, tak Nemecko viedlo opozíciu proti danému mandátu komisie a čo je v celku zaujímavé, Spojené štáty americké videli tento mandát predtým, ako by sa mali uchylovať e, k politike a pokiaľ si pozrieme presnejšie tento mechanizmus v rámci nariadenia, prečo sú tam obsiahnuté také citlivé aspekty, ako napríklad No áno, myslím si, že toto je príležitosť pre nás, aby sme otvorili nejakú veľkú tému, pre, ktorá sa týka brazilných miest. A toto je tiež otázka, ktorou sa zaoberá Európsky parlament konvergenciu v jednotlivých nariadení sa vytvorili isté problémy a my to vidíme tak, že tá dohoda TTIP hneď od začiatku by mohla byť skvelou normou par excellence, pokiaľ by mala slúžiť ako modelová zmluva pre bilaterálne dohody. Máme tu isté aspekty, ktoré presadzujeme, napríklad tu máme smernicu REACH, toto je systém, kde sa registrujú a hodnotia chemické proje, produkty. Nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že toto je oblasť, ktorá bola do istej miery takisto a, tou dohodou TTIP spochybnená. My musíme a, aplikovať normy v oblasti práce. My nežiadame niečo, čo je nemožné. My nechceme sa správať protekcionalisticky. My chceme jednoducho, aby všetky krajiny zavádzali medzinárodné štandardy ktoré sú navrhnuté alebo priamo ustanovené v rámci VTO. Napríklad, čo sa týka USA, tam tieto normy nie sú ešte ratifikované a tu je potrebné, aby sme našli riešenie aj na túto otázku. A len určité náznaky, aby sme tieto normy príjmali, toto nestačí v tomto momente napríklad zatvárame obchodnú dohodu s Koreou a hovoríme o práve odborových zväzov, ktoré nie sú v tej dohode s Koreou rešpektované. Pán predseda, dúfam, že som nehovorila príliš dlho, ale boli to veľmi dôležité veci. Ja sa chcem ešte raz poďakovať za pozvanie, za príležitosť prejednať tieto otázky s vami a musím povedať, že tieto aspekty sú pre nás čím ďalej tým dôležitejšie, pre našich občanov, pre odborárov, ktorých zastupujem a predovšetkým práve v tomto predvolebnom období, ktoré začne za pár týždňov. Ďakujem veľmi pekne. Budeme veľkomyselní, teda tu máme tiež zástupkyňu ktorá predtým zastupovala textilný a odevný priemysel. Teraz je v konferencii odborových zo EU. Takže vás vítam. Ďakujem, že ste ma prizvali na túto diskusiu o obchodnej politike. Pokúsim sa byť veľmi stručná, a prejdem k tým hlavným bodom, no a potom si vypočujem prípadné otázky. Ako Business Europe máme vymedzený pohľad ohľadom toho, čo očakávame od obchodnej politiky, respektíve čo obchodná politika môže poskytnúť pre podnikateľskú e, sféru. Už e, to povedala pani Segal a môžem sa k tomu pripojiť, že obchodná politika ne predstavuje zábezpeku, že spoločnosti budú vytvárať pracovné miesta. Sú tu podmienky, spomenula sa tu priemyselná politika a my tento postoj zdieľame, čiže je potrebné vnímať e, túto sféru ako integrovaný prístup, čiže e, nebudeme hovoriť len o obchodnej politike, o samotene, ale aj o ostatných aspektov, ktoré sú dôležité na zabezpečenie toho, aby e, spoločnosti boli konkurencieschopné a aby mohli naďalej e, koncentrovať produkciu v Európe, ale chceme poskytnúť príležitosť aj e, spoločnostiam na vývoz mimo Európy alebo na investície mimo Európy. No a tu zohráva dôležitú úlohu e, otázka obchodu. Ako predrečníci aj my uprednostňujeme multilaterálny prístup, pretože tým sa najlepšie zabezpečí, že e, podnikateľská sféra sa vylepší e, v rozvojových, teda v rozvinutých aj rozvojových krajinách a produkty, výrobky a služby budú môcť e, sa dostať do obehu, do voľného obehu medzi krajinami. Ale už sme si vypočuli, že niekedy to nie je možné a preto e, v Business Europe podporujeme multilaterálny prístup a e, intenzívne sa zapájame do multilaterálnej agendy v rámci VTO. Stretneme sa a presne toto vyjadríme, že podporujeme VTO a podporujeme E, jej úsilia v tejto oblasti, ale musíme byť takisto pragmatickí. Sú potrebné konkrétne príležitosti, preto e, bilaterálna agenda predstavuje alternatívu, schodnú alternatívu, ktorá momentálne e, prináša určité plody. Takisto by som chcela poukázať na to, že dohody o voľnom obchode nepredstavujú jedinú alternatívu. Je potrebné zabezpečiť aby pre tie krajiny, s ktorými nemáme uzavretú dohodu o voľnom obchode a nakoľko nemáme ešte ani e, multilaterálnu dohodu, tu je potrebné zabezpečiť, že aj v týchto prípadoch európske spoločnosti budú môcť e, vyvážať, budú môcť poskytovať služby a e, predávať svoje výrobky na súkromnom aj verejnom trhu a budú môcť investovať e, e, za rovnakých podmienk, e, podmienok ako domáci partnery. Čiže existencia súčasných dohôd, už sme spomenali Kóreu, ako aj efektívna stratégia pre prístup na trh, pokiaľ ide o trhy, s ktorými sme neuzavreli dohodu. A spomenuli sme dnes dopoludnia dva dôležité takéto trhy. India, kde momentálne Eh, tie rokovania nenapredujú. No a potom Mercosur, konkrétne Brazília, ktorá predstavuje veľmi dôležitý trh. Aj tu musíme nájsť príslušné riešenia pre tieto trhy. No a samozrejme aj iné krajiny ako Rusko. Aj toto už bolo spomenuté. Eh, takže veľmi stručne k tej multilaterálnej otázke. Čo očakávame? Očakávame, aby balík z Bali, konkrétne dohoda o uľahčení obchodu, eh, bola efektívnym spôsobom zrealizovaná, implementovaná. Aj my sme boli zastúpení v Bali a všetci sme, veľmi sme spokojní s výsledkom, ale konkrétne výsledky tých prínosov budú, sa ukážu až tento rok, až vyzveme krajiny, až budú vyzvané krajiny k tomu, ktoré ustanovenia e, implementujú a v rámci akých harmonogramov, v rámci aký, a, akej časovej lehoty. A toto je veľmi dôležité. Ďalšia vec, ktorú očakávame od VTO, je že bude uzavretá, budú uzavreté rokovania z Dohy. Ak nie, tak musíme preskúmať ďalšie možnosti a jednou z nich sú samozrejme plurilaterálne dohody. A pán Alzavaredo už e, hovoril o dohode v oblasti služieb, dohoda o informačných technológiách, o ekologických výrobkoch, tu by sa mala ešte len zahájiť diskusia. Takisto sa nádejame, že aj ďalšie aspekty ktoré ešte neboli na programe VTO, budú otvorené v budúcnosti. Už prebiehali diskusie dnes do poludnia o e, sociálnych a ekologických normách, ale sú tu aj ďalšie otázky, ktoré sú dôležité. Napríklad investície, konkurencieschopnosť, suroviny. Toto sú aspekty, ktoré už e, boli predmetom diskusie vo VTO, ale ešte sa možno v budúcnosti objavia. Pán Alvaredo e, vypracoval veľmi komplexný text, ale naozaj sa všetci usilujeme, aby e, VTO prinieslo výsledky. No a ďalšia oblasť, v ktorej by VTO mohla zohrávať úlohu, je zabezpečenie integrácie medzi všetkými plurilaterálnymi a bilaterálnymi dohodami. Nie všetky majú roz, rovnaké eh, rozsahy pôsobnosti. Tie dohody nie sú všade rovnaké, úroveň ambicioznosti nie je všade rovnaká, nie sú všetky rovnako ambiciozne, takže v budúcnosti VTO by mohlo zohrávať úlohu aj v tejto oblasti. No a ďalej Nechcem sa príliš zameriavať na TTIP, pretože vieme, že ide o dohodu, e, o ktorej si je verejná mienka vedomá. Investívne sme diskutovali o TTIP. Toto nie je jedinou prioritou pre podnikateľskú sféru v Európe. Máme tu aj ďalšie dohody, napríklad Japonsko, tu vstupujeme do určitej kritickej fázy, pretože je potrebné e, zrevidovať e, a prehodnotiť e, výsledky ročnej diskusie. Potom tu máme dohodu s Áziou, Vietnam, Tajsko, Malajzia. Aj tieto dohody sú dôležité, pretože aj toto sú trhy, ktoré predstavujú dôležitý potenciál z hľadiska rastu a musíme efektívnym spôsobom uzavrieť dôležitú dohodu s Kanadou, Čiže toto bude prioritou e, v oblasti bilaterálnych dohôd pre Business Europe. Ale musím e, jasne poukázať na to, že TTIP je našou prednostnou prioritou, čo sa týka bilaterálnych dohôd. Máme integrované ekonomiky medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Tieto vzťahy sú veľmi dôležité, ale dnes sú realitou a vzhľadom, vzhľadom na e, veľkosť ekonomík by sa mohli docieliť prínosy pre európske spoločnosti, ale aj pre spotrebiteľov a zamestnancov. Ja si myslím toto, pretože na, e, napriek tomu, čo si niektorí myslia, e, určité prekážky neznižia štandardy. No a tým myslím tú otázku, ktorú už nastolila predrečnička. Nechceme znižovať úroveň noriem, ktorú máme e, v rámci REACH alebo v rámci ekologických aspektov, ale chceme docieliť, aby určité ustanovenia, ktoré sú duplicitné na oboch stranách, aby sa docielila konvergencia alebo aby sme odstránili túto duplicitu. Uvediem príklady. Napríklad e, oblasť kozmetiky, informácia o zložení výrobku. No a tento výrobok pozostáva samozrejme aj z vody. Malo by to byť preložené do viacerých jazykov, ale spoločnosti sa dohodli, že toto nie je medzinárodný štandard, čiže mali by sme používať latinské slovičko aqua, aby sme označili vodu. No a toto sa prijíma všade okrem Spojených štátov, ale v Spojených štátoch sa vyžaduje, aby sa uviedlo na výrobok Aqua Eye Water. Čiže my sme sa chceli dohodnúť, e, aby Aqua postačovalo, aby sme nemuseli uvádzať samostatnú značku, keď vyvážame do e, Spojených štátov. No a podobne niečo aj e, v textilovom sektore v textilovom odvetví. Máte tam tie symboly, tie značky, Eh, ktoré uvádzajú, akým spôsobom máte tieto výrobky prať. No a tieto eh, značky, tieto symboly sú skoro všade rovnaké, ale zase je to iné v Spojených štátoch. No a my chceme, aby oni prijali naše symboly, pretože sa to takmer v ničom nelíši a pre spotrebiteľov je to práve naopak prínosné. No a my sa chceme vyhnúť tomu, aby sme e, museli za každým e, uvádzať e, iné označenie, iné symboly, keď to vyvážame. Čiže toto sú veľmi, dva veľmi konkrétne príklady toho, akým spôsobom tieto dohody môžu byť nápomocné pre podnikateľskú sféru, pre spoločnosti, no a samozrejme aj pre spotrebiteľov. Pokiaľ ide o tarify, v oblasti textilu sú stále vysoké tarify, pokiaľ ide o vývoz do, e, do USA. Niekedy je to až 20 alebo 30 Čiže je to rozdiel pre malé a stredné podniky v Európe alebo v, Taliansku alebo v Portugalsku alebo v Španielsku, e, ktoré chcú vyvážať do Európs, do Spojených štátov, či musia e, uhrádzať 0% alebo 20% v Európskej únii nemáme takéto vysoké clá, minimálne v priemyselných e, výrobkoch, ale je to rozdiel, či spotrebiteľ chce kúpiť výrobok, ktorý bol vyrobený v Spojených štátoch. Je to pre neho problematické, pretože sa to odráža aj na e, finálnej cene, pokiaľ je tam 10% clo. E, Takže toto sú konkrétne príklady toho, akým spôsobom e, naše dohody môžu byť prínosné. A to aj pre zamestnancov, pre pracovníkov. Samozrejme, nezabezpečí to vytváranie ďalších pracovných miest. To nie. Ale ak európske malé a stredné podniky budú mať viac príležitostí na vývoz, a už som vysvetlila, akým spôsobom sa to môže zabezpečiť, ak budú mať lepšie príležitosti, lepšie možnosti vyvážať, tak samozrejme budú ďalej investovať a budú vytvárať ďalšie pracovné miesta. Čiže to je zatiaľ všetko k TTIP, k TTIP a ukončila by som to tým, že, no a toto je pre nás takisto dôležitý bod, a už to bolo spomenuté, aj moja predrečnička spomenula, že Voľný obchod e, by sme nemali v tomto zachádzať do extrémov. Je to realita a už sme dopoludňa diskutovali o príslušných nástrojoch a v mene Business Europe môžem povedať, že sa intenzívne zapájame a e, súhlasíme s opatreniami pre modernizáciu a dúfame, že proces e, prinesie konkrétne výsledky, pretože sme trochu znepokojení pokiaľ ide o tie rozdielnosti postojov e, v rade a parlamente, ale dúfame, že v konečnom výsledku tá modernizácia bude pokračovať, bude napredovať. Ale musím povedať, že pre európske spoločnosti je dôležité, aby bol docielený kompromis. Myslím si, že obe strany musia pristúpiť ku kompromisom. Nebudem sa púšťať do otázky sociálneho dumpingu, ekonomického dumpingu. Chcem len povedať, že aplikujeme, máme tu pravidlá VTO, ktorými sa musíme riadiť a myslím si, že by sme tento nástroj prehnane politizovať, pretože je to hlavne ekonomický nástroj a mal by fungovať na ekonomickom a technickom základe No a úplne na záver chcem povedať, že dúfame, že obe strany budú rozumné a že docielime dohodu a proces bude pokračovať. Myslím si, že toto je dôležité pre európske spoločnosti, ale aj pre spoločnosti, ktoré chcú dovážať výrobky do Európskej únie a ktoré budú využívané na ďalšie, vyrábanie ďalších výrobkov e, s pridanou hodnotou. Takže ešte tu budem a rada zareagujem na vaše otázky. Ďakujem. Uh. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo účastníkom našeho dnešného stretnutia na prípadné otázky. Mangeo bol prvý. SND má slovo. Danke, Vorsitzender. Ich möchte mal Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som reagoval na otázku ukotvenia sociálno-právnych štandardov a ekologických štandardov do obchodnej politiky. Požiadavka EGB boli veľmi jednoznačné, aj čo sa týka tej dohody TTIP. E, to mali byť také základné štandardy. Mali by to tak ja si kladiem otázku, či Business Europe by nemala ísť tiež takýmto smerom práve s ohľadom na tie mnohé snahy Európskeho parlamentu a objasniť, či v Európskej únii by sme mohli osloviť aj iných partnerov a takisto sa môžeme pokúsiť v rámci VTO práve čo sa týka otázky sociálnych štandardov, ekologických štandardov, vytvoriť e, rozumnú úpravu a tu si myslím, by sme nemali v podstate vychádzať z toho, že obchodné vzťahy by sa popísali mimo tej dobrej praxe. Myslím si, že pokiaľ tu bude eh, veľký dopyt, tak eh, toto samozrejme tu budú zlé podmienky, pracovné podmienky a mzdový dumping, ale toto nie, s tým nemôžeme súhlasiť. Ďakujem ako ďalší, Robert Celý. Ďakujem, pán predseda. Otázka na Business Europe. A aký si myslíte, že bude implementácia EFTA zo strany e, Európskej únie, ako z pohľadu Business Europe? A aký je váš e, e, pohľad na implementáciu ISDS a, a po prípade dopady na budúcnosť? Ďakujem. A teraz Katrin Alde. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem e, za slovo. Ospravedlňujem sa opätovne mojim kolegom v tejto miestnosti, ktorí už možno e, počuli podobnú otázku e, v predchádzajúcej časti A ja pochádzam zo Spojeného kráľovstva a zrejme vám neušla debata, ktorá v Spojenom kráľovstve prebieha o účasti e, v Európskej únii a to má samozrejme aj dopad na e, vzájomný e, obchod. To je veľmi dôležitý aspekt totižto členstva v Európskej únii. Chcela som sa spýtať, že v prípade referenda o účasti Spojeného kráľovstva o členství v Európskej únii. Únii vnímate, že by to bolo e, v prospech e, občanov EÚ, e keby sme rokovali ako celok a nemyslíte si, že by podniky boli výrazne znevýhodnené potom v rámci Európskej únie? Ďalej. Pán Šulc. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dôležité, že ste tu uh, obidvaja a pretože eh, pán riaditeľ Azeveda nás eh, informoval o multilaterálnom obchodnom eh, systéme a hovorili sme o tom, že obchod môže vytvárať pracovné miesta, ale nie je to podmienkou. A v tejto eh, perspektíve vy ste spomínali, že ste spomí- vytvorili spoločnú pracovnú eh, skupinu s Európskou úniou. Kde vnímate a vidíte tú príležitosť na zasahovanie do regulačného rámca a akým spôsobom eh, by to mohlo byť implementované pre jedného i druhého partnera a čo sa týka Business Europe, včera sme dostali e, otázky, e, ktoré sa týkali regulačného mechanizmu. A to bolo prepojené s legislatívnym procesom a, a s jednotlivými nariadeniami pretože v rámci tohto ich regulačných rámcov existujú rozdiely tak medzi Európskou úniou ako aj e, Amerikou. Akým spôsobom berete do úvahy e, rozdielnosti v regulačnom e, rámci a kde vlastne leží vaša zodpovednosť e, v tomto ohľade? Naozaj si myslíte, že dopadová štúdia, ktorú predložili jednotlivé inštitúcie, kde sa hovorí o stovkách a až tisícoch pracovných miestach, je naozaj perspektíva, ktorú zdieľate alebo to e, e, vnímate iba nejaký proces zosúladenia jednotlivých regulačných e, rámcov. Samozrejme, to, o tomto hovorila aj komisia. Ďakujem veľmi pekne. A pani Dartmau, nie, ospravedlňujem sa. musím odpovedať, čo povedala. Katrin kde kedy pre, v Spojenom kráľovstve prebieha debeta e, o tom, či ostať v Európskej únii alebo nie. A mala niekoľko otázok e, v tejto súvislosti. Ale mám, mám veľmi dobrú správu pre, Ke, e, pre Catherine. A dôvodom, prečo ste ma nevideli na ostatných stretnutiach, bol ten, že som uh, E, písal niečo, čo pôvodne malo byť pamflet, ale teraz je to e, v skutočnosti kniha a má v súčasnosti 30 e, tisíc. Slovo nachádza sa v tlači, takže všetko, čo ste sa vždy báli opýtať, ale zároveň chceli vidieť, všetky odpovede sú tam. A, a je to vlastne uznanie pánovi Marejrovi ako predsedovi a ostatným členom za prácu, ktorú e, odviedli e, v tomto ohľade. Teraz ale prejdime ak e, naviažem na to, čo povedala pani Segal. Musím pogratulovať za jej výročnosť. Bolo to veľmi výrečné, aj v preklade som teda a v, a e, e, v tlmočení. Takže v originále to muselo zniť určite naozaj strhujúco. Mám dve pripomienky a dve otázky. Povedz, povieme si, v čom súhlasím e, s pani e, Sego. A to je transparentnosť. My sme silne e, a silným spôsobom za transparentnosť. Snažíme sa presadzovať e, transparentnosť aj pri fungovaní výborov a naozaj e, podporujeme vašu organizáciu eh, v jej požiadavkách za tieto ciele. Potom je tu záležitosť, ktorá ale tak celkom súhlasiť nemôžem. Hovorili ste, hovorili ste o priemyselnej politiky, ale to naozaj nie je relevantné pre obchodný eh, výbor, eh, pretože priemyselná politika sa úplne diskreditovala od druhej polovice 20. storočia a, a v zásade vieme, že to nefunguje. A vieme, že to nefunguje. E, práve kvôli tomu, že zamestnanci verejnej a štátnej správy nerobia dobré rozhodnutia, ktoré sa týkajú veľkých e, rozhodnutí, a to ani v 21. storočí. E, takisto ste spomenuli sociálnu dimenziu v rámci jednotlivých zmluv ale e, v, ktorej, v ktorom článku, v ktorej zmluvy sa hovorí o sociálnych e, rozmeroch. Veľmi by ma to e, zaujímalo. Možno to nemusí byť úplne ani anglická verzia. Ale faktom ostáva, že existuje potenciálna nekompatibilita medzi obhajovaním sociálnych záujmov a sociálnej dimenzie a hospodárskou prosperitou a zamestnanosťou máme vždy v rámci Európskej únie zelenú e, politiku, ale avšak ako dôsledok tejto politiky je to, že náklady na energie v USA sú polovičné alebo tretinové oproti, Európsko, e, oproti Európskej únii. A, a ako e, pani Santos. Mohli by ste, e, mohli by ste to skrátiť, hovorí predseda. Existujú pravidlá, hovorí rečník e, Svetovej obchodnej organizácie, ktoré práve sa týmto zaoberajú. A e, mám nakoniec jednu e, otázku na pani Sejgu. Európska únia ustanovuje a zakotvuje v článku 6 slobodný pohyb osôb. Vnímate určitú nekompatibilnosť, ako vôbec z vašeho pohľadu, medzi vysokými platmi a voľným e, pohybom ľudí z chudobnejších e, krajín. My ale vieme, že e, zárobok na hlavu v kráľovstva kráľovstve klesá. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda iba oprava. Eh, čo sa týka eh, európskych obchodných eh, dôvod obsiahli ste a berete do úvahy aj kapitolu o pracovných právach v rámci AFTA, ktoré sú vynutiteľné. To je kapitola o pracovných právach. Ja som samozrejme E, si toho vedomí, hovorí rečník, ale to nič nemení na mojej otázke. Ste si vedomí, že tieto zmluvy hovorí opäť predseda? Iba 20 sekúnd. To, na čo sa pýtam, aby pani Segal bola v procese e, čítania jednoho z článkov nových zmluv a ja sa nesnažím ísť do hĺbky E, ísť tohto konkrétneho článku. Pýtam sa iba, e, kde sú tieto sociálne povinnosti alebo sociálne práva zakotvené, v ktorej zmluve. Ďakujem, pán predseda. E, vidno, že sa blížia voľby vo Veľkej Británii, ale aj inde mám dve otázky na Madame Segal. Všeobecná otázka, ktorá sa týka obchodnej politiky a slobodného pohybu ľudí je to čoraz dôležitejšia téma. Nie je to za iba záležitosť solidarity e, s bratmi a sestrami v iných e, krajinách. A dokonca to není ani e, otázka sociálneho alebo environmentálneho rozmeru, ale e, sú tu určité e, prvky v tých podnikoch, ktoré chcú e, využívať e, tieto e, prvky e, na zvyšovanie právomoci korporácií. A to je niečo, e, čo musí byť postihnuté a samozrejme pokryté e, hnutím, ktoré sa zaoberá obchodnými e, dohodami. A to, že sme sa rozprávali iba o označovaní šatstva a nazývaní vody akvou v medzinárodných vzťahoch, je iba špičkou ľadovca. Pretože takáto E, takáto dohoda by otvorila naozaj obrovské množstvo problémov práve v, obla, e, e, v oblasti životného prostredia a sociálnych záležitostí, napríklad medzi Európskou úniou a Kanadou. A v neposlednom rade počuli sme zo strany od výboru, predovšetkým potom, ako bola akta zamietnutá Hovorilo sa tu o e, transparentnosti, hovorilo sa o slobodnom e, prístupe, e, e, ktorú e, obhajovali e, organizácie ako Business Europe. Ďakujem. A teraz pán Dartmouth ešte. Monsieur le Président, e, deux petites questions. E, une première question e, à Ďakujem. Dve stručné otázky. Najprv na pani Segal. zapájate sa aj vy do sociálnej kapitoly Trval udržateľný rozvoj, pokiaľ ide o rokovania s Kanadou. Pán Barroso e, s radosťou oznámil podpísanie tejto dohody, ale sociálna sféra ešte nie je celkom uzavretá. A potom otázka na pani Sandos. Ste toho názoru, že je pozitívne a priaznivé, že komisia E, pripustí alebo povolí e, novú e, kukuricu GMO. Či je toto dobrá správa pre Spojené štáty? Ešte než dám slovo na odpoveď, pán Michelangelo Merica. Nie. Vážený, a teraz by som dal slovo v obačnom poradí pani Rusa Santos, aby zareagovala na komentáre a otázky. Dobre, dúfam, že zareagujem na všetko. Prosím, pripomente mi, ak niečo vynechám. Pán Langa, sociálne a ekologické normy. Už sme tu eh, boli na tomto výbore v minulosti a diskutovali sme o tejto otázke. Samozrejme, Podporujeme zahrnenie kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji do dohôd o voľnom obchode, takisto ako e, podporujeme, ako som už povedala na úvod, to, aby tieto témy boli na programe e, VTO. V Singapúre to bolo uvedené, ale potom sa to stiahlo, čiže myslíme si, že tu je treba ešte urobiť trochu viac ale záleží to na členoch, záleží to na vládach a záleží to z časti aj na spoločnostiach. No a tu je faktom, že nakoľko máme globalizované e, dodavateľské reťazce, ktoré sa niekedy ťažko kontrolujú, sú tu e, určité politiky e, ohľadom spoločnej zodpovednosti, ktoré realizujú práve spoločnosti, najmä mimo Európskej únie, a tu je snaha e, zapracovať vysoké sociálne a ekologické normy do nášho spôsobu fungovania, do nášho spôsobu podnikania. E, toto podporujeme, ale čo by sme nechceli, a toto je naše súčasné stanovisko, nechceme, aby e, FTA stratila ten zásadný cieľ, konkrétne, aby to bola dohoda o voľnom obchode. Toto by mal byť hlavným cieľom dohody. Pretože už sme to videli v Indii. V takom prípade niektoré krajiny nebudú chcieť zahrnúť túto kapitolu do FTA. Toto sme zažili v Indii. No, čo môžeme urobiť? Môžeme e, budovať nové kapacity, môžeme ovplyvňovať krajiny, aby e, zmenili svoje stanovisko, ale nemôžeme im diktovať, čo by mali alebo nemali robiť. Môžeme ich e, povzbudiť, aby urobili viac, ale e, sme určitým spôsobom obmedzení. A ako povedal pán Alvaredo dnes dopoludnia, keď reagoval na konkrétne otázky, je dôležité, aby VTO lepšie spolupracovalo s ILO, nemáme ekologickú organizáciu na multilaterálnej úrovni, možno by sme mohli nejakú vytvoriť, aby sa zakomponovali tieto tri aspekty, e, ktoré zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu v oblasti obchodu, ale samozrejme nie sme proti e, otázke trvalo udržateľného rozvoja. Naopak, pán Serdy E, implementácia e, dohod o voľnom obchode v Koreji. Toto je e, jeden z rozmerov, ktorý by mal byť zdôraznený, pretože finalizujeme viaceré dohody a pripravujeme ďalšie No a je dôležité zohľadniť aj e, tú implementačnú stránku. Toto je stále dôležitejšie. Keď som hovorila o stratégiách prístupu na trh, tak e, som mala na mysli aj e, tú časť týkajúcu sa implementácie, pretože pán Alvaredo už dnes dopoludne spomenul, pán Azeved už spomenul, že keď budeme mať multilaterálne alebo plurilaterálne dohody, tak je riziko, že sa, budú zvyšovať, e, e, sa bude zvyšovať e, protekcionizmus, najmä v tej oblasti regulácie. Preto nestačí uzavrieť dohodu, ale musíme zabezpečiť, že aj po uzavretí dohodu, dohody budeme v tom pokračovať. No a práve v súvislosti s Koreou sme toto zaznamenali. Takže Myslíme si, že je to dôležité pre, stratégie, pre stratégiu Európskej únie. ISTS. Tu chcem povedať, že ešte pracujeme na našom oficiálnom stanovisku, ale e, máme priaznivý postoj k zahrnutiu tohoto hovoríme o Singapure, o Kanade, hovoríme o Spojených štátoch, pretože sme presvedčení, že zahrnutie takéhoto ustanovenia nebude mať za následok určité, určité nároky zo strany e, korporácií e, zo Spojených štátov, ktoré budú mať dopad na e, spoločnosti v Európskej únie. V Európskej únii. V každom prípade Nebudem zachádzať do podrobností. My chceme nájsť riešenie, aby sme zohľadnili určité obavy, ktoré tu zazneli a myslím si, že sú oprávnené. Niektoré, hej, niektoré vyplývajú e, zo slavej informovanosti ohľadom ISDS. Čiže e, uprednostňujeme konštruktívny prístup v rámci ISDS, ale je faktom, že ten nástroj sa nebude využívať e, ľubovoľne, iba ak pôjde o pôjde o vyvlastnenie a ak investujete v určitej krajine, tak e, musíte zohľadniť príslušný systém, ktorý funguje. Tento systém sa môže meniť, nehovorím o menších zmenách, hovorím o tých závažných zmenách. No a spoločnosti by mali byť schopné prispôsobiť sa systému, ktorý je nezávislý a ktorý bude riešiť tieto problémy. Ospravedlňujem sa. Snažila som sa o stručnosť regulačný rámec. E, pán Murphy medzičasom odišiel, ale pokiaľ ide o ten regulačný aspekt, samozrejme našim cieľom je konvergencia, ale to neznamená, že znižíme e, štandardy alebo e, úroveň ochrany, ktorá v súčasnosti platí v Európskej únie. V únii Je potrebné, aby aj priemyselný sektor v Európskej únii a v Spojených štátoch odviedol prácu a priniesol konkrétne výsledky. No a potom sa to posunie členom, ktorí, ktorí, budú, ktorí budú postupovať ďalej. Prepačte, že som, bola stručná, e, že som nebola stručná, ale chcela som na toto zareagovať. No a čo sa týka otázok TTIP, to je ďalšia téma. Mm, nevidím tu konkrétny dopad na rokovania. Môže to mať dopad na to, čo sa uskutoční budúci týždeň. A tu sa stretne veľvyslanec a bude sa diskutovať rozsahu pôsobnosti dohody a po druhé musí sa stanoviť veľmi ambiciózny harmonogram, pokiaľ ide o rokovania. Ďakujem. Nemáme dostatok času, takže naozaj vás požiadam o stručnosť. Áno, aj ja budem stručná, ale zazneli tu tri otázky e, britskej, britských e, poslancov a budem hovoriť po anglicky, aby som zabezpečila, aby to bolo jasné. Pani Bird, budeme silnejší, ak budeme rokovať spolu, samozrejme. To je stručná odpoveď na e, stručnú otázku. Transparentnosť, takisto jasné áno, ale tu chcem zdôrazniť, že náš európsky projekt je politickým projektom. Je to projekt pre spoločnosť a tento projekt nezahrania iba obchod, zahrania to určitý e, segment spoločnosti. Čiže povedať, že sociálna dimenzia by mala byť vylúčená, toto pre nás je nepriateľné. Ak by neexistoval sociálny rozmer v Európskej únii, tak by občania, voliči a zamestnanci neboli schopní pokračovať v podpore tohto projektu a sociálna dimenzia je naprosto kľúčová. Vysoké mzdy, vysoké platy, voľný pohyb občanov je zakotvený a sú tu určité obmedzenia v rámci Európskej únie pre všetkých pracovníkov, pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na výšku ich platov. Pán Murphy už odišiel, ale dúfam, že niekto mu postúpi e, to, čo, som, to, čo chcem povedať o tom trojskom koňovi. Áno, aj toto je riziko a preto chceme transparentnosť, preto sa chceme zapájať, e, preto chceme konzultovať, čiže nemusí to byť nevyhnutne trojský kôň, ale je tu potenciál, že sa z toho stane trojský kôň. Eh, v dohode sme neboli eh, patrične zapojení a eh, je dôležité, že regulačné konvergencie sa odrazia aj v, v, v tejto dohode a to nechceme. Chceme len zabezpečiť, aby sa to nestalo. Uh, No, nie je dostačujúce, aby uh, sa to... E, musíme si uvedomiť, že máme kontakty a diskutujeme s odborovými zväzmi v Spojených štátoch a ako som už povedala, transparentnosť, sociálne práva, toto všetko sú body, ktoré spoločne zdieľame a tu by som chcela povedať, že v rámci našej organizácie je tu e, evidentné želanie, aby sa niektoré práva zamestnancov, napríklad právo na informácie a podobné, aby tieto veci boli zakomponované do príslušnej dohody TTIP. Ja dúfam, že som nebola príliš dlhá, čo sa týka odpovede, takže skončím za chvíľočku. Áno, čo sa týka rokovania s Kanadou, moja odpovede nie. Neviem. Čo? je predmetom tej dohody. Nevidela som ten text, neboli sme do toho involvovaní, ani neviem, či to Business Europe vidí inak ako my. Avšak určite je to tak, že tejto otázke, do tejto otázky nás neinvolovali. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Toto je na, toto je záver našej verejnej časti zasadnutia. Teraz budeme mať zasadnutie za zatvorenými dverami. Ehm, špeciálne pre koordinátorov, takže vás chcem poprosiť, aby tí, ktorí nie ste koordinátori, aby ste opustili túto miestnosť, pretože už máme veľký časový skles.